I think so. Okay. Ako ďalší bod dnešného zasadnutia je prehlasovanie, prehlasenie, pardon, vyhlásenie Európskej rady a komisie k záverom zo zasadnutia Európskej rady 18. a 19. oktobra. Takže dovolte mi najskôr pozdraviť eh, prítomných a odovzdať slovo pánovi Fan Rompojovi. Vážený pán predseda, vážené kolegyňa a kolegovia, po stručnom, ale naozaj precítenom prijatí Nobelovej ceny udelenej Európskej únii, ktorá ako reaguje na eh, naše uplynulé snahy a zároveň nás vyzýva zdvojnásobiť ich do budúcnosti, sa Európska rada zaoberala aj hospodárskymi záležitosťami, a to najmä schvalovaním kompaktu pre rast a pracovné miesta, ktorý bol schválený v júni a rokovaním o predbežnej správe o prehlbení hospodárskej menovej únie. A tiež sme venovali čas otázkam zahraničnej politiky a dotkli sme sa záležitosti, ktorá viem, že vás zaujíma táto e, menovania e, uvoľneného člena e, na Rade Centrálnej banky. A o tomto sme hovorili tak ja, ako aj váš vlastný predseda v jeho vystúpení na začiatku zasadnutia. Záväzok Európskej únie zvyšovať rovnosť žien a mužov je cieľom, ktorý je zakotvený v zmluve a včera hlasoval váš hospodársky výbor o menovaní člena Rady Centrálnej banky na uvoľnené miesto a je preto pochopiteľným vyjadrením um, pochybností, že zostáva stále uh, dosiahnuť, uh, že zostáva stále veľká cesta, ktorú treba uísť, najmä pokiaľ ide o sebe. Ale uh, chcel by som povedať, že výbor uznal, že profesné spôsobilosti kandidáta nie sú nejakým spôsobom rozporované. No ja by som chcel povedať, že som e, dôrazne apeloval na všetky hlavy štátov a vlád, aby určili vhodné kandidátky na uvoľnené miesta na európskej úrovni, a to najmä v hospodárskom a finančnom sektore, kde je veľmi zrejme, že ženy nie sú dostatočne zastúpené a zdôrazňoval som, že musíme aktívne tento proces presadzovať. Ja dúfam, že vďaka e, tomuto novému odhodlaniu presadzovať rodovú rovnosť e, parlament vykoná svoje rozhodnutie o súčasnom kandidátovi do správnej rady ECB e e, a využije pritom kritéria odbornej spôsobilosti a skúsenosti. Je totiž veľmi naliehavé, aby sme zaplnili toto uvoľnené miesto. A teraz by som, drahí kolegovia, prešiel na hospodárske otázky, ktoré predstavovali jadro našich diskusí. V prvom rade rast a zamestnanosť. Stále trpíme e, malým rastom. 25 miliónov ľudí v Únii nemá zamestnanie, ide najmä o ľudí mladých. A celkové rastové výhľady na nasledujúci rok sú pri najlepšom skromné. Ja som si veľmi dobre vedomý, um, čo to pre naše e, spoločnosti znamená, akú príťaž to spôsobuje. V niektorých krajinách prispôsobovanie je tvrdšie a dlhšie, než mnohí očakávali a znižovanie rozpočtových deficitov a obnova hospodárskej konkurencieschopnosti sú kroky a priority, ktoré by boli potrebné aj bez krízy v eurozóne. Ale práve preto by sme e, sa mali e, snažiť deliť bremeno tohto prispôsobovania sa kríze a e, vytvárať politiky, ktoré budú zamerané na znižovanie nezamestnanosti. No a práve tu by mohli pomôcť európske nástroje. Vytváranie pracovných miest a podpora, podpora rastu, ktorý bude sociálne inkluzívny, zostáva našou hlavnou prioritou a konečným cieľom a záväzky, ktoré boli vykonané v rámci kompaktu pre rast a pracovné miesta, e, nemôžu počkať. Je potrebné ich e, realizovať e, veľmi rozhodne a pretaviť do konkrétnych výsledkov. Toto je veľmi naliehavé, pretože je treba implementovať balík, ktorý má objem 120 miliard eur. Dohodli sme sa na ňom v júli, pardon, v júni a má ísť o pokrok v oblasti jednotného trhu, ako aj pokrok dosahovaní cieľov Európa 20, EU 2020. Je tiež nevyhnutné, aby sme e, vykonali opatrenia na podporu sociálnej inklúzie, podporu výskuma vývoja, konkurencieschopnosti našich odvetví a využitia potenciálu medzinárodného obchodu. Medzi tým e, sme naplánovali na november rokovania o viacročnom finančnom rámci na pôde Európskej rady, pretože potrebujeme európsky rozpočet, ktorý bude orientovaný na rast. A hoci predstavuje len asi 1% európskeho HDP, môže fungovať ako investičný rozpočet a môže mať obrovský dopad na tento rast. Isté je potrebné obnoviť dôveru v to, že eurozóna e, bude fungovať a e, toto je kľúčový, e, kľúčová požiadavka, kľúčová podmienka rastu a zvyšovania dopytu. No a tu vidíme konkrétne prvé výsledky našich eh, spoločných aktivít. Ja by som uvedol niekoľko príkladov. Eh, Tzv. spredy sa znižujú a to takmer vo všetkých eh, krajinách eurozóny. Verejné deficity sú o mnoho nižšie v mnohých krajinách, konkurencieschopnosť a exportný, exportná výkonnosť vo viacerých krajinách sa zlepšujú. Nasledujúci bankový dozorca, teda spoločný orgán bankového dozoru je veľkým úspechom spoločného spoločných rokovania. Rozbehli sme pred dvomi týždňami mechanizmus európskej stability a tento náš firewall teraz e, obsahuje 700 miliard eur. V špecifickom prípade Grécka e, bol tiež dosiahnutý pokrok. E, hlavy štátov a vlád eurozóny vydali stanovisko, kde vítajú odhodlanie gréckej vlády splniť svoje záväzky a pochválili aj grécky ľud za mimoriadnú snahu prispieť k tomuto cieľu. Euroskupina bude hodnotiť tento pokrok e, na, nasledujúcej, e, na nasledujúcom zasadnutí trojky a e, podnikne príslušné, rok, príslušné rozhodnutia. Vážené poslankyňa poslanci, naša veľk- druhá veľká diskusia sa týkala predbežnej správy, ktorú som vypracoval spolu s predsedom komisie Euróskupina ECB, ako aj skupina štyroch predsedov, ktorí sa stretli s vašim predsedom Martinom Šulcom. A tiež sme konštatovali, že ide len o správu predbežnú, ktorá objasňuje niekoľko, niekoľko základných pojmov a snaží sa získať podporu pre určité myšlienky a dosiahnuť e, konečnú dohodu v decembri. E, sú tu zdôraznené určité body konvergencie a oblasti, kde bude treba ešte vykonať nejakú prácu. Európska rada udelila svoj mandát na pokračovanie týchto činností a e, navrhuje špecifickú cestovnú mapu, ktorá bude prezentovaná na decembrovom zasadnutí, aby sme e, vedeli pokročiť e, vo všetkých základných e, bodoch, na ktorých by mala spočívať skutočná Európska menová únia. Našou hlavnou prioritou je však postup, postúpiť vo finančnej integrácii. v júni sme sa dohodli, že prelomíme začarovaný kruh medzi bankami a suverenými štátmi a Eh, urgentným, eh, urgentnou úlohou je momentálne vytvorenie jednotného dohľad, eh, mechanizmu dohľadu, ktorý by zabraňoval bankovým rizikám. Legislatívny rámec by mal byť schválený k 1. januáru 2013 a pokiaľ sa na ňom dohodneme, tak tento spoločný mechanizmus dohľadu by mal byť účinný už v roku 2013. A toto na nás klade všetkých veľkú zodpovednosť, pretože máme veľmi ambiciózny cieľ a nemôžeme si dovoliť stratiť hybnosť. Pri vytváraní takéhoto mm, orgánu dohľadu je potrebné zohľadiť niekoľko aspektov. V prvom rade musí existovať jasné oddelenie medzi e, monetárnou zodpovednosťou ECB a jej e, dozornými funkciami. ECB by totiž mala byť schopná vykonávať dohľad priamo a diferencovanie. Znamená to, že prostredníctvom vnútroštátnych orgánov e, by vykonávala dozorné úlohy a to do čo, čo najvyššej možnej miery. E, spoločný orgán dohľadu by mal byť navrhnutý a implementovaný tak, aby e, bola zabezpečená integrita finančných služieb na jednotnom trhu a na záver by tento mechanizmus mal byť inkluzívny a transparentný, teda všetky členské štáty e, majú slobodnú možnosť sa do ňoho zapojiť. Táto otvorenosť by mala byť e, zohľadnená aj v štruktúrach riadenia, kde by mali byť stanovené jasné práva a povinnosti pre všetkých. Tento spoločný um, mechanizmus dohľadu je prvým a základným krokom smerom ku kompletnému integrovanému rámcu pre finančný sektor. Ostatné kroky by mali byť podniknuté čo najskôr, pričom treba začať e, harmonizáciou národných, národnej legislatívy a systémov mm, depozit, záruk pre vklady a e, k tomuto komisia predloží návrh na e, mechanizmus jednotného riešenia. Ako bolo dohodnuté v júni, e, Európsky mechanizmus stability umožní priamo rekapitalizáciu a toto bude možné hneď, ako bude fungovať mechanizmus dohľadu. A my sme požiadali Euroskupinu, aby vypracovala konkrétne operačné kritéria. No a ak chceme veľmi silnú hospodárskú a menovú úniu, potrebujeme tiež integrované rámce na rozpočtové záležitosti a tvorbu hospodárskych politik. Na, obi, na obidvoch týchto frontoch sme vykonali veľa práce. Ja by som to povedal takto. Ak by sme využili všetky naše nástroje, teda Sixpack, nasledujúci Tupek a európsky semester so, e, s odporúčaniami špecifickými pre jednotlivé krajiny, ako aj e, nový postup makro, makroekonomickej nerovnováhy a zmluvu o stabilite a koordinácii a správe, tak by sme e, vykonali obrovský krok smerom k daňovej a hospodárskej únii. E, ak však chceme zabezpečiť dlhodobú stabilitu eurozóny, musíme byť schopní riešiť aj e, nečakané hospodárske rázy a podporovať e, hospodárskú konvergenciu. A práve tu moja správa um, upozorňuje na niekoľko oblastí. Ja som dostal mandát spolu s mojimi kolegami, aby sme tieto veci ďalej skúmali. Cieľom je december. A jednou z týchto vecí je, aby členské štáty mohli vstupovať do individuálnych dohôd kontraktuálnej povahy s európskymi inštitúciami ohľadom reform, ktoré sa, pod, e, ktoré sa podujmú vykonať, a to ako reakcia na odporúčania špecifické pre krajiny s cieľom podporiť rast a tvorbu pracovných miest. Ďalšou možnou oblasťou je vhodná fiškálna kapacita eurooblasti, eurozóny. A tu je e, potrebné ďalej túto myšlienku preskúmať a bolo dohodnuté, že e, sa to nebude týkať prípravy viacročného finančného rámca. Bude veľmi dôležité, aby e, budúca hospodárska menová únia bola plne legitímna a aby bola zodpovedná. Ako všeobecný princíp sme sa dohodli, že demokratická kontrola by mala prebiehať na úrovni, kde sú vykonávané rozhodnutia. Je veľmi dôležité budovať túto hĺbšiu hospodársko-menovú úniu E, na báze existujúcich inštitucionálnych a právnych rámcov Európskej únie a zároveň by sa malo zabezpečiť, aby bola nadalej otvorená a transparentná pre členské štáty aj mimo európskej zóny. Ako na všetkých e, našich zasadnutiach Európskej rady som chcel venovať čas strategické diskusie o našich vonkajších vzťahoch a zahraničnej politike. A tu sme sa zamerali na dve hlavné veci. V prvom rade naše vzťahy s Čínou. Tieto vzťahy sme preskúmali a skúmali sme ich dlhodobú, e, dlhodobú perspektívu. Ja som informoval Európsku radu o septembrovom samite s Čínou, ktorý bol veľmi pozitívny. A ako iste viete, tento náš kľúčový partner e, momentálne e, podstupuje tzv. zmenu vedenia, ku ktorej dochádza raz za dekádu. A my sme si vymenili názory o tom, ako konštruktívne s novým vedením v Číne rokovať. Musíme totiž e, Pekingu odovzdávať všetky správy, a tak e, tie pozitívnejšie, ako aj tie komplikovanejšie. A to e, medzi našimi kontaktmi na všetkých úrovniach. Z, dlhodobejšieho hľadiska je základným zájmom Európy, aby sa Číne darilo. A my sa k tejto veci vrátime, keď sa bude pripravovať nasledujúci summit, ktorý sa bude konať v Číne v roku 2013 na jeseň. Ďalej e, sme sa venovali krízovým oblastiam e, sveta v súčasnosti Sýrii, Iránu a Mali. A poprvýkrát sme hovorili na, Euró- na úrovni Európskej rady o situácii v Mali. No, táto situácia má e, negatívny e, dopad na oblasť Sahelu z hľadiska bezpečnosti, z hľadiska humanitárnej a regionálnej a mohlo by to znamenať aj hrozbu pre našu vlastnú bezpečnosť. A preto Únia prispieva k medzinárodným snahám pod vedením OSN na stabilizáciu tejto situácie. Rozhodli sme sa urýchliť naše vlastné plánovanie prípadného, prípadnej operácie na zvládnutie vojenskej krízy a e, podporiť medzinárodnú vojenskú silu e, v zmysle nedávneho uznesenia OSN číslo 2071. A záverom by som chcel povedať, že tento summit bol veľmi pozitívny, bol pre Európu dobrý a a to z hľadiska toho, že e, jednotný mechanizmus dohľadu by mal fungovať už v roku 2013. No a od dnešného dňa do decembra budeme pracovať na tom, aby sme posilnili a prehlbili našu hospodárskú a menovú úniu, pričom najväčším, najväčším príspevkom k rastu je e, veľmi rýchle e, zvýšenie dôvery v eurozónu. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem, pán Van Rompuy. Teraz má slovo komisia. Pán predseda Barozo. Pán predseda, pán predseda Európskej rady, poslankyne, poslanci. Európska rada minulý týždeň ehm, bola ehm, zameraná na dosahnutie e, rozhodnutí, ktoré budú mať zásadný uh, dopad tak na krátkodobú stabilitu, aká dlhodobé cieľa. V prvom rade musíme mm, kompakt pre rast a zamestnanosť, ktorý sme schválili v júni, aj naozaj e, zrealizovať Mnohé naše členské štáty sa nachádzajú v recesii, ehm, nezamestnanosť je veľmi vysoká, ehm, je tu riziko ďalšieho podkopania sociálnej súdržnosti a veľmi si uvedomujem, aké sú tu, ehm, že, že mnohí občania sa nachádzajú v sociálnej inklúzii. A preto tento kompakt je o mnoho viac než len pre ukázanie našej politickej vôle. Je to otázkou spravodlivosti a rovnosti. V niektorých členských štátoch občania prinášajú veľké obete v dôsledku situácie, ktorá e, nastala po nadmernom zadlžení vo verejnom sektore a e, po nezodpovednom správaní vo súkromnom sektore, pokiaľ ide o financie. Musíme e, mať realistickú vyhliadku na návrat rastu a zamestnanosti, aby väčšina spoločnosti netrpela Komisia predniesla mnohé návrhy na podporenie tohto kompaktu pre rast, avšak realita je taká, že tu je dôležitý aj investičný balík 120 miliard eur a ten sa ešte po nej nezrealizoval. Dosiahol sa určitý pokrok, ale úprimne nebol dostačujúci Eh, hlavom štátu a vlád som predložil eh, eh, správu o tom, kde sú tie blokácie, aké by mali byť ďalšie kroky. Je najvyšší čas, aby sa návrhy na rokovaniach stali realitou. Napríklad v priebehu dvoch mesiacov by sa mala e, ukončiť e, práca na niektorých legislatívnych nástrojoch, e, ale je dôležitá napríklad aj reforma verejného obstarávania, daňových úspor, dohody s tretimi krajinami, profesionálne kvalifikácie, elektronický podpis. To všetko sú ďalšie stimuly, ktoré sú v, tejto oblasti, v ďalších oblastiach potrebné. Um, kompakt pre rast a pracovné miesta sa musí naplniť životom Musíme finalizovať e, legislatívu, e, ktorá e, je jeho súčasťou. Musíme občanom ukázať, že Európa za sebou prináša posolstvo rastu a zamestnanosti. Keď hovoríme o raste, je jasné, že finančný sektor musí tiež fervo prispieť k ekonomickej obnove. Vítam pokrok dosiahnutý v oblasti európskej dane z finančných transakcií. Máme tu teda správy z 10 členských štátov a dnes popoludní komisia predloží návrh rozhodnutia rady, ktorým sa schváluje posilnená spolupráca. A toto bude prvý krok v procese. A takisto predložíme akčný plán o daňových podvodoch a únikoch vrátane daňových rajov a tento ešte predložíme do konca roka. Chcem tiež potvrdiť, že po prijatí balíka pre zamestnanosť komisia ešte do konca roka e, predloží e, schému pre e, za, teda garancie pre mladých ľudí. Čiže mladí ľudia do 4 mesiacov po absolvovaní školy by mali dostať nejakú možnosť ďalšieho vzdelávania alebo nejakého praktika, nejakej praktickej stáže a tak ďalej. Chceme posilniť e, kvalitu tohto rámca, aby sme mladým ľuďom uľahčili ich prechod do pracovného života. Tieto opatrenia prijímame preto, aby sme zabránili vzniku nejakej stratenej generácie v Európe. Nie je to len kompakt pre rast a zamestnanosť, kde sa musíme sústrediť Dôležité, aby sme do konca tohto roku dosiahli e, dohodu aj na jednotnom e, systéme dohľadu nad bankami. To je tiež predpokladom, aby sa banky jasne podielali na európskom e, mechanizme stability. Keď dosiahneme dohodu v tomto, bude mať Európska únia veľký, veľkú príležitosť posilniť stabilitu, reagovať v časoch krízy, a vyslať e, takýto odkaz stability. E, mali by sme mať jasno v jednej veci. Dosiahnuť dohodu e, v tejto otázke je predpokladom to, aby sme boli dôveryhodní v ďalšom prehlbovaní ekonomickej a menovej únie. Čo sa týka jednotného do- me- mechanizmu dohadu nad bankami, prebieha legislatívny proces a Európska rada potvrdila mnohé kľúčové princípy, e, ktoré majú byť zakotvené v tejto legislatíve. Musíme byť e, otvorení všetkým členským štátom, ktoré sa chcú zúčastňovať. Ako sme e, opakovane zdôrazňovali, nepotrebujeme v Európe nové múry medzi zúčastnenými a nezúčastnenými. Ďalej je to zodpovednosť voči všetkým orgánom, to je zodpovednosť komisie voči tomuto parlamentu a udržanie integrity jednotného trhu. Zároveň to zahrňa úlohy ECB so zodpovednosťou dozoru a právomocou zasiahnuť, pokiaľ to bude potrebné v prípade akejkoľvek banky v rámci eurozóny. Okrem tejto dozornej funkcie bude to samozrejme i monetárna politika. Dôležitým prvkom je dohoda, dosiahnutie dohody, ktorá by mala dosia- byť završená do konca tohto roku. Dúfam, že vlády teraz budú rešpektovať záväzky, ktoré prijali na najvyššej úrovni. Nezabúdajme na to, prečo konáme. musíme zodpovedne čeliť tejto kríze. Musíme prerušiť negatívne spojenie medzi bankovým dlhom a suverénnym dlhom. A preto komisia predložila návrh už na junovej Európskej rade. Mechanizmus dozoru vyšle veľmi dôležitý signál našim občanom, ako aj partnerom a investorom vo všeobecnosti. Európska rada tiež e, zdôraznila potrebu rýchleho pri, prijatia e, krokov smerom k harmonizácie, k harmonizácii na základe komislatívnych návrhov komisie o garanciách národných vkladov. Zároveň vyzýva na e, ustanovenie jednotnej knihy, ktorá bude definovať všetky bankové požiadavky. E, tento parlament zohráva dôležitú úlohu v tejto oblasti a komisia bude spolupracovať v nasledovných týždňoch s vami, aby sme robili rýchly pokrok. Vážený pán predseda, vážení e, poslanci a poslankyne Rád by som počiarkol, ako kľúčové je sfinalizovať legislatívu v oblasti TUPEKu, balíčku dvoch opatrení. Je to dôležitým pilierom našej reakcie na, krízy, na krízu. Je v záujme Európskeho parlamentu, aby sme zahrnuli čo najviac elementov e, z finškálnej zmluvy do metódy spoločenstva. A toto práve robíme s týmto balíčkom dvoch opatrení. V súčasnosti európske inštitúcie a členské štáty sa rozhodli podielať na procese zvažovania, ktoré prehlbia všetky otázky EMU, e, solidarity a dúfam, že budete súhlasiť s tým, že tento balíček, dvojbalíček sa zrealizuje a spolu s ďalšími otázkami spojené s, spojenými s prehlbením EMU. Pokiaľ ide o, o naše obavy, št, čo, hlavy štátov ke preskúmali predbežnú správu z Európskej rady z mojej strany a Európskej centrálnej banky. Rád by som tiež počiarkol veľmi dôležitý príspevok, ktorý predseda Šulc a celý Európsky parlament vy, e, urobili v tomto procese. Povedal som, že minulý mesiac, že predložíme koncepčný návrh Európskej rady, ktorý stanoví e, základné myšlienky komisie v rámci EMU. Vážený pán predseda, vážení členovia, dovolte mi pár konkrétnych slov o otázke fiškálnych kapacít e, hospodárskej a menovej únie. Ako som už povedal, e, pred týmto parlamentom v správe o stave únie. Na to, aby sme dosiahli dobré výsledky, potrebujeme mať e, hospodárske riadenie, ktoré bude plne vybavené vrátane fiškálnej kapacity. To bude doplňať naše úsilie pre silnejší a záväznejší rámec pre implementovanie kľúčových ekonomických politík, najmä v oblasti eurozóny, čo bude dôležitý nástroj na zabránenie nerovnovahách. Zatiaľ, čo sa už veľa urobilo, napríklad pri šiestich odporúčaniach a konkrétnych odporúčaniach pre krajiny, sú dôležité nasledovné kroky, ktoré budú skombinované s motivačnými mechanizmami na to, aby Európsk, eurozóna bola udržateľná. Jedna z myšlienok je, sú zmluvné úpravy medzi členskými štátmi a komisiou. Takéto úpravy by mohli podporiť záväzky, ktoré sa príjmú v rámci špecifických odporúčaní pre krajinu a vrátane podpory pre ich realizáciu. Musí nám byť však jasné, že to nemá nič spoločné s rozhodnutiami o následnom viacročnom finančnom rámci, ktorý dúfam sa podarí prijať v nasledovných týždňoch. Vážený pán predseda, vážení poslanci a poslanky, nechcem poďakovať tomuto parlamentu za váš e, príspevok a spoluprácu. Je dôležité, aby Európsky parlament bol zapojený v každom roku tohto procesu. Pripravujeme nový systém, kde viac rozhodnutí sa bude príjmať na európskej úrovni. Potrebujeme väčšiu zodpovednosť. Musíme stanoviť zodpovednosť na úrovni tam, kde sa rozhodnutia príjmajú. To bude jeden zo základných princípov, ktorý bude viesť našu diskusiu o hospodárskej a menovej únii. Zároveň musíme sa ubezpečiť, že viac demokracie znamená viac transparentnosti a nie viac komplikovanosti. Už v súčasnosti máme pomerne komplikovaný systém rozhodovania v Európe, systém uh, viac inštitucionalizácie, komplikovanosti, to by uh, spôsobilo, že náš systém bude ťažkopádnejší a nebude zrozumiteľný pre občanov. Táto reforma má niekoľko kľúčových princípov. V prvom rade musíme budovať na z ustanovenom inštitucionálnom a právnom rámci na základe zmluv o Európskom spoločenstve. Musíme prehlbiť integráciu eurozóny, čo bude základ pre posilnenie našej spoločnej meny euro. Musíme zabezpečiť konvergenciu medzi súčasnými a budúcimi členmi eurozóny a musíme rešpektovať integritu politiky, ktorá sa realizuje na úrovni súčasných 27 a čoskoro 28 členských štátov EÚ, najmä pokiaľ ide o integritu vnútorného trhu. Vážený pán predseda, vážení členovia parlamenty tu úlohy máme jasné. Nesmieme zabúdať na to, že okrem dvojbalička a bankového dozoru máme ďalšie úlohy, ktoré nás čakajú. Mám na mysli najmä MMF. Teraz očakávam, že tie vlády, ktoré vždy hovoria o potrebách investície na presadzovanie tvorby pracovných miest, že budú naďalej podporovať nástroj na investície na európskej úrovni. Ešte raz, toto bude kritický te- e, test nášho záväzku voči tejto politike počas tohto samitu sme mali príležitosť e, zaslať dôležitý signál Grécku ako členovi eurozóny. A vítam záver tohto zasadnutia a teraz budem citovať. Očakávame, že Grécko bude naďalej realizovať reformy v oblasti rozpočtovej stability a implementácie programu. Je to potrebné na to, aby e, bol konkurencieschopnejší súkromný sektor, e, súkromné investície ako i verejný sektor. Tieto podmienky umožnia Grécku, aby opäť naštartovalo rast aj jeho budúcnosť v rámci eurozóny. Myslím si, že je to veľmi dôležité, že šéfovia vlád a krajín vyjadrili tento záväzok a túto nádej na udržanie Grécka v eurozóne. No a napokon Európska Rada diskutovala o externých e, dimenziách našich krokov, vrátane Číny a proaktívne opatrenia týkajúce sa trhu. Je dôležité, aby Európa obhajovala svoje záujmy, záujmy v tomto globalizovanom svete, ale otvorenosť je kľúčová a nesmieme premeškať príležitosti pre ďalšie liberalizácie obchodu. Vážený pán predseda, vážení členovia je význačné, že v čase, keď mnohí naši občania majú pochybnosti, pokiaľ ide o schopnosť Európskej únie čeliť výzvam, Európske spoločenstvo vyslalo dôležitý signál. Svet potrebuje silnejšiu Európsku úniu. Je pre mňa cťou, že bol potvrdený tento projekt integrácie tohto kontinentu, ktorý nám priniesol za 60 rokov tak veľa. Je to však pre nás i zodpovednosť a výzvou ukázať courage de chaque jour, ukázať odvahu každý deň, príjmať správne rozhodnutia a robiť dôležité kroky. Prehlbením Európskej monetárnej a hospodárskej únie sa ubezpečme, že E, Nobelová cena mieru e, bola udelená nie z minulosti, ale projektu, ktorý má budúcnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán baroso. Teraz otváram rozpravu za politické skupiny. Sa vyjadrí najskôr e, pán Dal za Európsku stranu ľudovcov. Pán predseda parlamentu, pán predseda komisie, pán predseda rady, kolegyne, kolegovia. Ja som optimista, ale môj optimizmus je zároveň realistický a opiera sa o konkrétne fakty a o konkrétne úspechy. V posledných rokoch sme dosiahli určité úspechy, ale ešte stále sme len na začiatku. Dostali sme ako Európska únia Nobelovú cenu. To je uznanie toho, čo sme budovali spoločne 60 rokov. Je to takisto ďalšie povzbudenie, aby sme išli, aby sme pokračovali. Ja verím v Európu, ja verím v komunitárnu metódu. Európska únia má naozaj pridanú hodnotu vďaka svojim po- spoločným politikám. Ale takisto verím v európske investície a v náš rozpočet. Každý rok vkladáme niekoľko sto miliárd miliard e, eur do našej ekonomiky, ale to ešte stále málo. Európa potrebuje ambiciozne politiky, také, ktoré nám pomôžu opätovne naštartovať rast. A aby sme mohli zrealizovať takéto politiky, potrebujeme ambiciózny rozpočet. Rozpráva, ktorá sa konala pred našou, to ukázala jasne. Pripomínam teda, že všetci máme za to zodpovednosť. Potrebujeme taký finančný rámec, ktorý bude môcť naplniť naše ambície a potrebujeme na konci roka dohodu, ak chceme byť dôveryhodní smerom na vonok. Pán predseda, Európska rada minulý týždeň začala novú etapu a e, začne sa budovanie hospodárskej únie. Naša chyba bola v tom, že sme nerešpektovali naše záväzky a porušovali sme vlastné pravidlá. V posledných mesiacoch sme ale prevzali zodpovednosť aj tu v tomto parlamente a vytvorili sme nutné nástroje. Balíček pre hospodárske riadenie má teraz silu zákona, ale musí byť ešte aplikovaný. Takisto aj dvojbalíček, o ktorom sme diskutovali, e, musí vstúpiť do platnosti a to veľmi rýchlo. Kolegyne, kolegovia, Ponaučenie z tejto krízy je to, že nemôžeme určité sektory vylúčiť zo spoločnej legislatívy, napríklad bankový sektor. Moja skupina to veľmi pozorne sleduje. Prečo? Pretože podporujeme návrh rady, aby sme zaviedli spoločný bankový dohľad. Najmenšie zlyhanie, zlyhanie, krach najmenšej banky v našej ekonomike môže mať dopady na celý systém. Ak nejaká banka je príliš veľká na to, aby skrachovala, tak potom e, ja takisto hovorím, že žiadna banka nie je taká malá, aby nemohla byť podrobená dohľadu. Sme presvedčení, že banky, ale aj občania a podniky potrebujú dôverovať nášmu finančnému systému. V našej politickej skupine sa snažíme urobiť všetko preto, aby Európa rástla z tejto krízy, aby sa posilnila Európska únia, pretože my sa domnievame, že Európska únia je riešenie. Už 20 rokov spoločný trh je našim úspechom, ale tak, aby ten úspech eh, bol udržateľný a trvalý, musíme na ňom ďalej pracovať. Musíme zaviazať šéfov vlád, aby eh, rýchlo doriešili ešte zostávajúco problémy krízy. Musíme dovršiť jednotný digitálny trh. Ak to neurobíme, každý rok eh, stratíme na obrate miliardu eur. Európa je teraz na kryžovatke. Niektorí chcú redukovať právomoci Európy. Chcú, aby Európa ostala iba priestorom voľného obchodu, ale podľa mňa Európa je viac než len to. Odkedy naši otcovia zakladatelia podpísali rímske zmluvy, Európa je symbolom mieru a prosperity. Dostali sme aj Nobelovú cenu. Už 60 e, rokov sme príkladom pre celý svet, ale naša činnosť v budúcnosti musí byť zamierená na to, aby sme posilnili sociálno-trhové hospodárstvo, solidaritu, aby sme naďalej hájili ľudské práva, aby sme rozširovali naše európske hodnoty. Pán predseda rady, okrem tohto všetkého je ešte potrebné, to som už viackrát povedal v tejto fáze, teraz počas krízy je potrebné príjmať rozhodnutia. A samozrejme, pri rozhodnutiach sa objavia vždy chyby, ale najhoršia vec v kríze je vyčkávanie. Prílišné vyčkávanie nás stojí e, miliardy eur a to je strata pre spoluobčanov. Takže nalieham na vás, aby ste konali a aby ste do konca roka e, pripravili naozaj dobrý európsky rozpočet, pretože ten ukáže svetu aj trhom, že máme vôľu niečo robiť a riešiť. E, želám vám veľa úspechov, veľa odvahy a dúfame, že na decembrovej plenárke nás potešíte vianočným darčekom. Ďakujem pekne. Za S plus D má slovo pán Svoboda. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán Rompoj, začne práve tým, čím ste začali vy. Pokiaľ ide o rovnosť mužov a žien. Pokiaľ ide o obsahové úvahy, tam celkom nesúhlasím, ale čo ma ešte viac sklamalo, je vaša dnešná interpretácia. Pán, pán Rompuy to nám dnes nestačí. Jednoducho by ste nemali hovoriť iba o unikových cestách Vážený pán predseda parlamentu postavil to premostenie, ale všetko, čo hovoríte o rovnosti mužov a žien, poviete, áno, je to tak, ale nám nestačí len opis situácie. Ide nám o to, aby sme sa dostali ďalej a to sa nestá. Dovolte mi, aby som sa dotkol zasadania rady. Myslím si, že výsledok bol vlažný, myslím si, že nie je negatívny, ale hĺbšie obsah nám chýbal pakt rastu. Nemusíme sa stretnúť v počte 27 či 28, aby sme skonštatovali situáciu. A problém rastu nespočíva iba v pakte raz to Veľmi ľutujem, prečo nemôžeme diskutovať, prečo komisia rada väčšinou neakceptuje, čo skonštatovala Svetová banka, že výpočty sú zlé a politika, ktorú realizujeme, vedie k recesii ale liberáli bránia tomu, aby sme o tom diskutovali. Ide o zmenu politiky rástu. Musíte viesť politiku, ktorá bude viesť k rastu. Nevidíte, že zrastajúca zamestnanosť prebieha paralelne s odmietaním Európy. To je ten problém, ktorý dnes máme Pán Schäuble a pani Merkelová hovorí o superkomisárovi, ale problémy dneška nechcú riešiť. A dokonca vidíme, aké bolo dôležité, čo povedal François Hollande, že potrebujeme bankovú úniu teraz. To nie je otázka dohody Francúzska a Nemecka, ale to je rozhodnutie medzi dvomi koncepciami. Jedna hovorí, že inštitucionálne otázky sú dôležité. Rozmýšľame o konvente, ktorý treba zvolať možno už v decembri decembri, ďalej uvažujeme o superkomisárovi, ale to, že musíme uvažovať o sociálnych problémoch, no to nejak nechcú a takisto nechcú hovoriť o problémoch Španielska, Írska s rekapitalizáciou bank. O tom nechcú hovoriť. Chcem vám povedať jednu vec. My S plus D nenecháme v štichu Španielsko. Postaráme sa o to, aby banková únia fungovala, aby došlo ku rekapitalizácii. No a táto spomalovacia taktika naráža na náš odpor. Nechceme, aby Španielsku a Írsku bola ešte tvrdšia táto kríza s ešte väčšou nezamestnanosťou. Je to pre nás neznesiteľné. No a ešte raz e, sociálna otázka, pán von Rojboj potrebujeme ten piatý pilier pre sociálne otázky. Je to naliehavé, nemôžeme dovoliť, aby sa sociálna otázka interpretovala niekoľkými vetami, keď ste vy povedali, že vidíte sociálne utrpenie, povedali ste to s pánom Barosom na tlačovej konferencii. Predsa vašou loje veci meniť, nielen konštatovať, že to je tak. Sme hrdí na Nobelovú cenu. Sme na to píšni ako politická skupina ale zatiaľ ešte nemáme sociálny mier vo vnútri. Keď dostaneme za tú Nobelovú cenu, budem spokojný, že sa nám to v Európe podarilo. Zatiaľ sa nám to ešte nepodarilo. Mnohé opatrenia dokazujú opak. No a ešte na poznámka k pánovi Cameronovi Ide mu o rozpočet, pán Cameron. My, my máme silnejšie veto. Ak vy budete vetovať rozpočet, pán Cameron, tak bude rozpočet fungovať tak či tak, teda na, roky, na rok 2013, ako aj na rok 2012. Keď pán Cameron ukazuje, že nemá záujem o Európu, ak pán Cameron nechce, nuž v poriadku, rozpočet roku 2012 bude základom budúceho rozpočtu. A ešte posledná poznámka. Pán Kamerov, nedá, to, nedá, nám, nedá vám to iný obraz ako to, že sa pán Kamerov chce stiahnuť z Európy, ale chce rozhodovať ak e, Európu nechcú, tak v poriadku, ale prosím vás, nero, nerozhodovať o tom, čo sa v tejto Európe deje. Tí majú rozhodovať, ktorí sa priznávajú k Európe. Ďakujem. Ďakujem. Za ALDE má slovo pán Ferhostat. Ďakujem, pán predseda. Chcem privítať rozhodnutie o bankovej únii, ktoré prijala Európska rada. Ale ja si myslím, že už o tom bolo rozhodnuté v júni, to som hovoril. Ale dobre, lepšie je, keď Európska rada rozhodne dvakrát o tej istej veci ako ani raz. Tak či tak som rád, že rada aj s pánom predsedom sa konečne dohodla a súhlasí s pozíciou Európskeho parlamentu a Európskej komisie. My sme od začiatku hovorili, že systém musí byť uplatniteľný na všetky banky. Bolo by absurdné robiť dohľad iba nad niektorými bankami a e, takisto to, čo povedal pán Svoboda o načasovaní, o časovom plánovaní e, tu som menej e, pozitívny, pretože na čo sa to bude viazať, to časové plánovanie na volebný kalendár Nemecka? Podľa mňa je nezodpovedné, že budeme musieť čakať 9 mesiacov a až potom začneme implementovať niečo, e, čo máme schváliť tu ako legislatívu do konca roka. Na čo budeme čakať 9 mesiacov? Budeme čakať na voľby, na e, výsledok volieb v Nemecku? Toto je medzivládna metóda. Každý raz budeme musieť čakať na to, kým v nejakej krajine budú voľby, vo Francúzsku, v Taliansku alebo v Nemecku. No a druhá pripomienka sa týka dokumentu, pán predseda. V tom dokumente je veľa dobrých myšlienok, ale mám problém s niektorými vedcami, napríklad tie e, individuálne kontrakty. Podľa mňa Európska únia nie je nejaký súkromný subjekt, Nemáme tu nejaké súkromné zmluvy medzi členskými štátmi a inštitúciami. My chceme záväznú legislatívu a potom, pokiaľ ide o kolektivizáciu dlhu, pán Barroso, každý raz, každý mesiac sem budem chodiť a budem vám klásť tú istú otázku kde je váš návrh umorovacieho fondu a kde je európsky dlhopisový trh. Viete, že to je jediný spôsob, ako stlačiť nadol úrokové sadzby v Európe. Napríklad Slovinsko. Slovinsko je štát, ktorý má menej ako 60-percentný verejný dlh a zároveň majú fiškálny deficit menší ako 3 A aké majú úrek, úroky? Na dlhopisy 6 Je to malý trh a nikto sa o tento trh nezaujíma. Nikto nechce na dnešnom trhu kupovať slovinské dlhopisy. A európsky dlhopisový trh to je jediný spôsob, ako toto vyriešiť. Už keď sme hovorili o dvojbalíčku, hovoril som, že parlament má jasnú pozíciu. Ak nepríde návrh umorovacieho fondu, tak neschválime dvojbalíček. A to isté platí aj e, pre návrh pána Šojbleho. Pán Šojble hovorí, že chce super komisára pre hospodárske a menové záležitosti. Ja to síce podporujem, ale ak nepríde návrh kolektivizácie dlhu, alebo umorovacieho eh, fondu alebo Európskeho dlhopisového trhu, tak ten návrh nepodporím, pretože to je jediné riešenie na to, aby sme ukončili túto krízu. Okrem samozrejme ostatných opatrení, ktoré sa musia prijať. No a ešte na záver jedna vec, pán predseda, teraz niečo iné. Sýria. Myslím, že je na čase, aby Európska rada niečo urobila, zakročila. Nositeľ Nobelovej ceny e, mieru musí niečo urobiť. Vieme všetci, čo si Sýria vyžaduje, čo potrebujeme, čo potrebuje. Potrebujeme bezletovú zónu, čo najrychlejšie, aby Asad nemohol pokračovať v tom, čo robí teraz. Využíva svoje letectvo na to, aby masakroval svoj vlastný ľud. Alepo E, je ako, dre, ako počas druhej svetovej e, vojny. Sírska, let, e, sírske letecké sily bombardujú toto mesto denno, denne, už je v ruinách a podľa mňa je škandalózne, že európske inštitúcie spolu s medzinárodným spoločenstvom neriešia tento, tento škandalózny stav. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za zelených pani Harms vážení páni predsedovia, vážené kolegyne a kolegovia. Najprv sa pozrime na ženy v Európskej únii. Blahoželám pani Reding. Myslím si, že svojim návrhom kvót postupuje správne všetky komisárky v Európskej únii treba rovnako uviezť. Myslím si, že všetky ženy, ktoré získali svoj vplyv, by si mali byť vedomé toho, že na jednej strane to súvisí so schopnosťami, s ich kvalifikáciou, ale takisto súvisí s tým, že iné ženy presadili také nástroje, ako napríklad tieto kvóty. Toto by si mali uvedomiť všetci tí, ktorí rozhodujú ako ženy, kolegyne na čele s pani Reding a pán komisár Barroso. Očakávam od vás že sa chopíte pozitívnej iniciatívy, ktorá dokáže zdôrazniť rolu Európskej komisie a že podporíte pani Reding. Je škoda, že pán Merž E, stá sa nepodporuje stratégiu pani Reding. My to nebudeme podporovať ako zelený. Pán Rompoj, možno vám to stačí, že budúcnosť ženy v Európskej centrálnej banky po roku 2018 bude až začínať a mož, nám to nestačí. My by sme si želali už dnes ženu v moceckom centre Európskej centrálnej banky. Vážené dámy a páni, cena, Nobelová cena za mier sa tu zatiaľ objavila v našej rozprave len ako si na okraji. Keď E, som sa dozvedela o tejto veci na severe v Európe. Bola som veľmi dojatá a zobrala som to takmer osobne ako politička, ako nečakané vyznanie lásky e, v prospech tohto európskeho projektu, tak som to cítila. A ja som sa dívala celkom inými očami a očakávaniami na zasadanie Európskej rady. Čo sa stalo? Kde bol ten moment, ten apel, tento, táto výzva k um, mysleniu vo väčších kontextoch v Európskej únii? Podľa mňa to je vlastne centrum čo sme dokázali spolu a čo bude aj na základe tohto spoločného úsilia možné. Dobre, Fan Rompuy, pokiaľ ide o bankovú úniu, viac času možno si to dovoliť, pretože Európska centrálna banka pod vedením pána Draghiho a za čas pána Trišeta si čas kúpili. No, kríza sa obeď dostala z akútneho do chronického stavu, ale nedávajte si príliš veľa času a nedávajte si príliš veľa úloh, tak ako ste to urobili aj v dnešnom vašom prejave koncom decembra by sme mali mať jasnú právnu kontúru orgánu pre dohľad, ale si myslím, malo by byť jasné aj ako to bude s piliermi. To znamená zabezpečenie vkladov a takisto možnosť e, realizácie bank, rozvoja bank v Európskej únii spolu s demokraticky kontrolovaným procesom. Do konca decembra nás teda čaká veľa práce. No, to, čo povedal pán kolega Svoboda, pán Rompoj, vy ste povedali, že sa všetko zlepší v poriadku. Tak buď čítate iné štatistiky ako ja, bolo by dobre, keby sme si ich vymenili. Ja som dostala čísla od Svetovej banky, ktoré poukazujú na to, že agresívna politika úspor neprivedie k zlepšeniu, dokonca nebudú lepšie ani štátne rozpočty, máme vyššie deficity v krízových krajinách a e, klesá konjunktúra v celej Európe, nielen v krízových krajinách. Máme vyššiu nezamestnanosť, osobitne nezamestnanosť mladých ľudí. No a keďže toto vieme, ďalšie Čísla nám to dokazujú a k zlepšeniu dôjde vtedy, keď dôjde ku zmenám. A to ukazujú deficity dnešnej politiky. Konjunktúra sa dosiahne lepšou politikou rastu. Som veľmi zvedavá, čo príde pán Tajani a pán Oettinger No ich slova som považovala za hrozbu Európa 2020. Mimochodom to nejak e, vypadlo. A pokiaľ ide o politiku priemyslu v prezentácii e, pána Ottingera si vôbec neviem predstaviť. Pán Oland a pani Merkelová dostávali, e, teda hovorilo sa o nich s otázkou, ak by si niekto myslel, že nám nespravodlivo dali e, túto Nobelovú cenu. Otázka znie, prehlbená politická únia sa musí riadiť obidvomi týmito osobnostiami. Pani Merkelová musí predstúpiť pred verejnosť Podobne pán Olan vo Francúzsku musí predstúpiť pred publikum a musí povedať, prečo Francúzsko musí presunúť svoju suverenitu do Bruselu. Bitte, Frau páči, ďakujem pekne. Ja len mám faktickú pripomienku. Chcem sa spýtať, či môžeme všetci o d- záujme spravodlivosti všetci o dve minúty dlhšie hovoriť. Slovo má teraz pán Kelenen za ECR. Ďakujem pekne, pán predseda. E, niekoľko dobrých vecí sme si vypočuli po minulotýžňovej rade, napríklad podpora jednotného trhu 27 členských štátov, viac otvoreného obchodu, zníženie byrokracie a stiahnutie niektorých návrhov komisie. To boli všetko dobré kroky. E, budeme radi, ak viac krokov bude v týchto oblastiach podniknutých, tak vás, pán Barozo, podporíme. Avšak pokiaľ ide o hlavné témy diskusie, eurokríza, vidíme, že summit jednoznačne zlyhal e, v nejakých záveroch. Pán Rompuy a pán Barroso, hovorili ste e, v tomto parlamente po minulom samite v júni, hovorili ste o vyvážení solidarity a zodpovednosti, popísali ste výsledky ako významné a hovorili ste, že Európa potrebuje ešte niekoľko krokov urobiť smerom k oživeniu. Počas leta sa stalo zrejme, že niektoré kľúčové členské štáty opäť začali rozmýšľať nad tom, čo sa dohodlo a niekoľko ďal, z krokov vpredu, dopred však bolo e, zatienených veľkými e, krokmi späť. Viaceré príležitosti boli premeškané a možnosti kroky ECB, aby sa umožnilo politickým lídrom ubezpečiť trh, táto príležitosť bola premeškaná a stratená. A čo sa týka e, časového harmonogramu, dozorného mechanizmu a žiadne slova nemôžu eh, zatieniť, nemôžu eh, povedať, že tento summit bol úspešný. Pokiaľ ide o stredozemnú Európu a severnú Európu, eh, nemôžeme jednoducho byť v tejto slepej uličke. Na jednej strane rozpočtová suverenita, na druhej strane a odovzdanie e, hotovosti. Zdá sa mi, ako pán Ferhovštát povedal, v súčasnosti nemáme žiadnu šancu urobiť nejaký pokrok smerom k riešeniu tejto krízy pred nemeckými voľbami. A problém, ktorému čelíme, je jednoducho problém spojený s líderstvom. Uvediem jeden príklad, ktorý bol spomenutý v tejto diskusii. Keď Európska únia dostala túto známu Nobelovú cenu, tak začalo okamžene okamžite hašterenie o tom, kto prevezme túto cenu, kto bude mať prejav, kto sa vyjadri pri večeri. A ja som začal rozmýšľať nad všetkými týmito politickými lídrami a organizáciami, ktoré by si zaslúžili dostať cenu za mier v Európe, za to, že e, boli jasn, mali jasné stanovisko počas e, studenej vojny a podobne príspevok prezidenta de Gaulle, Regana, Margaret Thatcher, Jan Pavel II Eh, určite každý poslanec eh, v tomto parlamente má niekoho, kto si myslí, že prispel k mieru. Jedna vec bola spoločná, politická odvaha. Odvaha stať pevne, príjmať politické rizika a robiť obete v tom, čo robili. Aký eh, smutný kontrast v porovnaní so súčasnou Európou, kde dôležité rozhodnutia sa omeškávajú, časové plány sa nedodržiavajú a ignoruje sa politická realita. Táto Nobelová cena bola udelená Európskej únie. Nie preto, že efektívne rieši súčasnú tému, ale skôr preto, že sa nám to nedarí. Nie je to posolstvo blahoželania e, lídrom Európy, je to skôr akt charity. Cenu nedostala EÚ, pretože je silná a dobre robí, ale pretože je slabá a robí zlé kroky. A to bolo jasné v samotnom citovaní toho oznamu. Takže Dajme bokom e, gratulovanie a podtlapkávanie sa, poďme riešiť náročné úlohy, príjmať urgentné rozhodnutia, ktoré sú dôležité, aby európska ekonomika bola konkurencieschopná a projekt e, opäť fungoval. Ďakujem. Slovo má za Gwen pani Cimer. Vážení páni, Chcem sa poďakovať kolegyni Harms a Ekonu. Konkrétne tam padlo rozhodnutie formulovať odporúčanie, aby sa pán Merš tento týždeň nezvolil. Považujem to za správne, považujem to za signál, že to bude väčšinové rozhodnutie Európskeho parlamentu. Zastávam názor, že je to naozaj úplne nesprávny signál, aby sme povedali, že by sa mala Európa viesť iba mužmi. Signalizuje sa tým, že to všetko, čo sa deje v rôznych odvetviach Európskej únie, teda čo je dôležité v súvislosti so sociálnou súdržnosťou, toto všetko zastupujú iba muži teda poväčšinou nesprávne, nechcem však hovoriť o všetkých mužoch, no pokiaľ ide o ostatné výsledky rady, Európskej rady, tu sa opak, opätovne formuloval rituál, nikto neprehral, ale prehral ľudia Európy, pretože sa tu hrá o čas, nemyslí sa na to, že potrebujem naliehavo opravu, korektúru európskej politiky a ja budem hovoriť o pakte zamestnanosti. Predsa to nemôžete brať vážne, že v odporúčaní, alebo v tom, tom, na čom sa dohodla rada, že Vlastne tam ide o programy prispôsobovania sa cez štrukturálne fondy, keď ide o financovanie tohto faktu rastu a zamestnanosti, 25-percentný podiel pre ESF, hovoríte vy. Tým spochybňujete to, že Európska platforma sa bude, e, bude, sa bude rešpektovať ďalej, teda pokiaľ ide o boj proti chudobe 120 miliónov ľudí v Európskej únii. Ďalej hovoríte, že sme si zaslúžili túto Nobelovú cenu. Aké signály mal mala vyslať Európska rada? V prvom rade to, že úsporné opatrenia nevedú automaticky k rastu a pokiaľ ide o Medzinárodný menový fond, no to bolo treba už priznať, že táto politika viedla k tomu, že 100 tisíc ľudí sa prepadlo do chudoby a stali sa predmetom sociálneho vylúčenia. Potrebujeme pakt solidarity, pakt, ktorý pomôže 99% ľudí. Potrebujeme trvalo udržateľný pakt so spravodlivým rozdeľovaním a s, s cieľom zvládnuť krízu. Pozrite sa opäť na Grécko. 600 miliónov eur je splátka Grécku, teda tá posledná 300 miliard sú určené pre banky, podobne je to v prípade Portugalska. Iba 8 miliard je určených pre verejný rozpočet. Predsa to nie je rovnováha, o ktorej tu hovoríte a ktorá sa tu praktizuje. To sa musí zmeniť, to žiadame. Cestovná mapa pre banky je iba kratučkým momentom. Priznajte, že tu ide vlastne iba o banky, nehovoríte o Európskej centrálnej banke v zmysle pomoci všetkým. Opravte prosím tento prístup. Možno budeme môcť hovoriť o podstatnenosti tejto Nobelovej ceny za EFD. Má slovo pán Farač. Pán Rumpuj, keď ste sa tu uh, ukázali prvýkrát, čo vyzeralo byť pomerne drahý prejav, povedal som, že uh, budete vrahom uh, demokracie národných štátov. Teraz to robíte skutočne a povedal by som, že ešte horší, ako som si myslel. Myslel som si, že to bude len federálna Európa, federálna únia, ale ukáž, zuje sa na základe vašich prejavov, že to, čo chcete teraz, je úplné podriadenie sa štátov, e, kompletne nedemokratickej štruktúry e, v Bruseli. Ja som to zle pochopil, myslel som, e, očakával som, že tu bude panika, ľudia sa budú, bať, budú mať obavu, ale vy ste to prekonali. Vy ste videli vykúpenie ako vašu príležitosť z tejto roli. Len rozmýšľajme o tom, ako sa riadi rís, e, Eh, ako, sa, ako funguje Írsko, Grécko. Trojka 50 úradníkov príde do krajiny, eh, skúma situáciu a potom povedia premiérovi, čo má robiť alebo nie. A ja som videl veľké nadšenie eh, v tomto parlamente, aby Španielsko tiež požiadalo o pomoc. Aby aj oni tiež boli podriadení tomuto novému pod, poriadku. A Taliansko, pán Monti, ty tiež majú veľmi veľký záujem, aby jeho krajina tiež vstúpila do tohto, požiadala o pomoc, pretože na základe jeho slov on sa obáva, že parlamentná demokracia môže zničiť Európsku úniu. Čiže je jasné, že vaša fáza následovná je taká, aby chcete, aby vš- všet- pre všetkých eh, boli eh, stanovené garancie a aby ste mali právomoc zautočiť na národné rozpočty týchto krajín. Musím povedať, že obávam sa, že eurozóna je v skutočnosti veľmi temným miestom ekonomicky, sociálne, politicky a obávam sa, že krajiny, ktoré sa nachádzajú v tomto väzení, tam budú ešte mnohé kroky. Takže na základe tejto situácie Nobelová cena za mier bola udelená Európskej únie. Je pravda, že Nemecko nenapadlo Francúzsko od roku 1945, ale nemyslím si, že by, bolo, že by sa to dalo očakávať eh, kvôli tomu, že Nemci by boli eh, z povahy zlí ľudia to ohrozenie pochádza z Ruska a mali by sme poďakovať miliónom amerických vojakov, ktorí boli na, v európskej na európskej kontinente a zabezpečili mier. Ale o tom som nič nepočul. V súčasnosti máme rozdelenú Európu. Neonacistická politika rastie, obrovské demonštrácie sú na uliciach a ja si úprimne myslím, že udelenie tejto Nobelovej ceny devaluje túto celú organizáciu. V Británii sú jasné prieskumy verejnej mienky, v drvá väčšina, v, súčasnosti jasná väčšina Britov chce odísť z Európskej únie. E, David Cameron sa snaží vyzerať euroskepticky, keď príde sem a, a doma sa tvári ako hrdina, ale myslím si, že je v, skutač- v súčasnosti je v slepej uličke a stráca podporu svojich voličov a preto aj Británii dojde k veľkej zmene. Ďakujem. Slovo má pani Zinkler, nezaradení poslanci. Ďakujem, pán predseda. Ešte raz sme mali summit, ktorý slúbil riešenia, ale priniesol veľmi málo v skutočnosti. Skupina eurokratov, nekompetentných eurokratov a lídrov e, nevedie túto organizáciu e, z tejto krízy. Je to veľmi veľká cena, ktorú platíme. Nepoučili ste sa nič zo z vašich predošlých politík. E, predseda Barozo a jeho aparáčici nemajú skutočne nejaký záujem niečo riešiť. A toto všetko sa odohráva v Grécku, ktoré kolabuje a kde o 43% sa zvýšil počet sebevražd. Myslím si, že e, snaha Británie a, a David Cameron v Británii súhlasil s bankovou úniou a nezískal nič za to. Prečo? Nebola to príležitosť renegociovať niektoré právomoci, e, ktoré existujú. Ukazuje sa, že jeho slova sú prázdne. A opäť máme tu konzervatívnu e, stranu, ktorá hovorí tvrdo o Európe, avšak e, zdá sa, že Cameron nie je nič iné ako pudlík nemeckej kancelárky. Hovorí sa o referende, o referende, no vedenie Británie skutočne nič nerobí. Preto chcem vyzvať konzervatívnych podporovateľov, aby sa postavili proti Cameronovi a jasne povedali, žiadame referendum. Vielen Dank. E pán Kasulidis, jedna minúta tridsať za európskych ľudovcov. Ďakujem, pán predseda. Prístup od dola nahor, krok za krakom, počas štyroch rokov, to je ako skladačka, aby sme obránili menovú úniu a e, táto obrana bankovej aj fiskálnej únie je už takmer dokončená. Opatrenia sú ale niekedy rozporúplné, implementácia je pomalá, ale trhy tie reagujú obrovskou rýchlosťou, ktorej my nestačíme. Banková únia je ohrozená tým, že vlastne žiada daňových poplatníkov, aby platila rekapitalizáciu alebo záchranu súkromných bank. Banky by si mali požičiavať z ESM priamo za podmienky, že budú podliehať dohľadu z úrovne Európskej centrálnej banky. Tým by vlastne mali o odľahčiť zaťaženie suverených štátov. Banky budú potrebovať priamu podporu, pretože potrebujú rekapitalizáciu na nové úrovne, ktoré sa budú vyžadovať. A aby sa mohli naďalej obsluhovať e, dlhy, ktoré sú dôsledkom krízy. Tento nový mechanizmus by preto sa mal uplatňovať retroaktívne, mal by pokrývať banky, aj tie banky, ktoré sú teraz v ťažkej situácii. Teraz e, pán Huang Ngok za e, frakciu socialistov. Ďakujem, pán predseda. Oktobrová rada rozhodla o kalendári, ktorým sa budú implementovať tieto rozhodnutia. Čiže v 2014 vznikne banková únia, bude robiť dohľad nad 6 tisíc bankami v Európe, bude takisto zaručovať vklady, bude chrániť Európu pred krízou, aby sme sa nedostali e, znova do tej situácie, že daňoví poplatníci budú musieť platiť za, klí, za krízu. Daňoví poplatníci a zamestnanci, tí nespôsobili krízu, Tí vinníci to sú finančníci, ktorí v podstate zastávali miesto policajtov a takisto obviňovali občanov, že chcú príliš veľa sociálneho štátu, ale tie sociálne štáty to je tá správna stredná cesta, sociálny štát a demokracia. To je to, čo potrebujeme. Dnes sú občania euroskeptici a takisto v správe Ekonu sa bude hovoriť, že hospodárska menová únia vznikne bez sociálneho paktu a bez demokracie. Európsky parlament každý semester bude musieť mať možnosť diskutovať s trojkou o rozhodnutiach a parlament musí mať právomoc zasahovať do ekonomických štruktúr EMS. Takisto každý členský štát musí mať e, rozpočtovú európsku právomoc, aby sa mohol brániť pred asymetrickým šokom. Musí e, tieto anticyklické fondy musia mať nové ďalšie peniaze, musia byť riadené komunitárnou metódou. Kolegyne, kolegovia, asi sa zhodujeme mnohí v tom, že sa nedopracujeme k Európskej federácii bez solidarity, bez sociálneho pokroku a bez demokracie. To je odkaz, ktorý musí sprostredkovať náš parlament a musí ho tlmočiť náš e, predseda počas uh, diskusie. Pani Desarnes za ALDE. Pán predseda, pán Van Rompuy, mám pocit, e, že je tu problém s časovým plánovaním na rozdiel od toho, čo si niektorí e, myslia, európska kríza ešte nie je za nami. Nepotrebujeme teda riešenia na zajtra a pozajtra, potrebujeme riešenia aj na, de- na dnešný deň. Banková únia, samozrejme to všetko podporujeme, ale tá banková únia musí byť e, práceschopná už zajtra, teraz by mala začať fungovať a nie o rok aby začala už rekapitalizovať banky, pretože verejný dlh ten bude stále rásť. Druhý bod, potrebujeme okrem bankovej únie ešte aj mechanizmus solidarity. Potrebujeme povinný európsky trh. A to musíme urobiť teraz, predtým, než problémové krajiny e, skrachujú. No a potom tá tretia otázka, rozpočet, ekonomická politika, investície. To všetko sa musí zrealizovať teraz pretože ak to neurobíme teraz, budeme zajtra v recesii. Musíme predsa konať pred recesiou. Štvrtý bod, pokiaľ ide o rovnosť. Mám minútu 30, pán predseda, 30 sekúnd som ešte dostala. Takže pokiaľ ide o rovnosť mužov a žien v Európskej centrálnej banke a v iných inštitúciách, potrebujeme to teraz a nie až od roku 2018, pán Van Rompuy, pretože aj mimo Európskej únie ženy žiadajú svoje práva a sú štáty, ktoré jednoducho nerešpektujú e, práva žien. No a potom, pokiaľ ide o demokraciu a demokratickú legitimitu, už teraz musíme túto otázku položiť na stôl, pretože ak to neurobíme, tak stratíme definitívne dôveru európskych občanov. Ďakujem. Slovo má pán Epping. Dovolte mi v prvom rade poblahoželať vám, pán Barozo a pán Rompuy, k Nobelovej cene za mier. Žiaľ, nemôžem poďakovať pánu podpredsedovi eh, tohto parlamentu. On povedal, že Guardia Civil by mala byť zaslaná do Katalánska a táto eh, pripomienka bola úplne hrozná. Nech eh, ľudia v Katalánsku sami odhlasujú svoju budúcnosť. Pozrieme sa na ka- premiéra Kamerúna o ško- nezávislosti Škótska povedal, buď, máme referendum v roku 2014, to je cesta, nie armáda, ale demokracia. Na to, aby s, e, pán Fidel Quadra nám zaslal list a t, tamto vysvetlil a robí to všetko ešte horším. Takto vyzerá ten list. E, keď som si ho prečítal, zdá sa mi, že generál Franco napísal tento list sám. Nezávislosť katalánska nena, nenazýva demokratickým ani mierovým. A čo on? Takže e, čo urobíte nositeľa no- Nobelovej ceny s tým? A pán Šulc, čo vy urobíte s tým? Nie uh, len výhovorky. Pán Šulc, povedali ste, že pán Kvadra vyjadril len svoj uh, osobný názor a nevyjadril sa ako podpredseda, ale urobil to. On je uh, podpredseda parla- Európskeho parlamentu 24 hodín denne 7 dní v týždni. Takže, pán predseda, prosím, nechoďte preč od reality, vyzvite vášho podpredsedu, aby sa ospravedlnil tomuto parlamentu, aby sa ospravedlnil ľuďom v Katalánsku a aby e, abdikoval na svoju funkciu. Nie je to hodné e, nositeľa Nobelovej ceny a povedal by som Fidel Quadras Vergüenza hamba Fidelovi Quadrasovi. Ďakujem pekne. Zrejme váš príspevok k zasadnutiu Európskej rady odovzdáte neskôr potom. Slovo má Hadi Georgu. Takže máte otázku na pána Ebinga? Nech sa páči. Peter. Señor diputado, Pán poslanec, práve ste využili čas, k, e, ktorý ste mali krátky na urážku. Urážku. A to, čo povedal pán predseda, pán Vidal Quadras, nie je nič iné ako to, aby sa naplnila ústava Španielska. Okrem toho, bolo to jeho osobné vyjadrenie a ja to môžem uh, rešpektovať, ale aj odmietnúť. Pán Epping, chcete na to zareagovať? Jediná vec, ktorú chcem povedať, pán predseda, je, že nezasahujem do interných záležitostí Španielska, ale neschvalujem pripomienky podpredsedu tohto parlamentu, ktorý navrhuje, že armáda by mala byť zaslaná do provincie. Takže nechajte to na voličov a nie na armádu. Poznáte históriu Guardie Civil. Takže e, prestaňme e, to robiť. E, nech katalanci sami rozhodnú o svojom osude. Ďakujem. Slovo dostane Hači Georgu. Minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, kolegovia. Videli sme tu veľmi smutný popis situácii. Vypočuli sme pána Barroza, pána Van Rumpuja. A otázka je, na základe ich analýzy, čo urobíme ďalej, aké budú ďalšie kroky. Budeme naďalej viesť pomalé diskusie a čakať na to, či sa niekedy v budúcnosti príjmu rozhodujúce kroky. Myslím si, že nesmieme využívať demokraciu proti ľuďom, musíme nájsť spôsoby rekapitalizácie bák. Nemôžeme akceptovať situáciu, kde e, Cyprus a Španielsko musia splatiť dlh a ako jasnejšie sa to dá vyjadriť? Sme na polceste a v súčasnosti uh, už rozmýšľame uh, v tejto uh, zlej situácii. V Teraz hovoríme o zdrojoch pre banky a kapitálových požiadavkách, ako, eh, a to môže zabrániť im, aby poskytovali úveria. To je to posledné, čo potrebujeme. Eh, pani Capil, Cavila, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o Nobelovú cenu za mier, dovolte mi povedať páni, keď pôjdete prevzať túto cenu tak eh, eh, majte na pamäti všetkých európskych občanov, ktorí vykonali množstvo práce. Najmä eh, ľudia na juhu, ktorí majú problémy prežiť v podmienkach, ktoré, v ktorých žijú. A takisto občanov na severe, ktorí pokračujú v duchu európskej solidaritu. Tí sú ľudia na severe, ktorí podporujú občanov v juhu, to sú skutoční demokrati, to sú tí, ktorí pevne veria v európsku víziu. Keď hovoríme o pracovných miestach a o raste, nezabúdajme, že nesmieme, uh, nesmieme prerušiť uh, prístup k štrukturálnym fondom, pretože oni môžu byť kľúčom k rozvoju uh, Slovo mám pán Mölcer. Už pred summitom sa hovorilo, že nepadnú rozhodnutia, že sa budú formulovať iba milníky, ale myslím, že pokračuje sa v tejto z cestnej záležitosti, ktorá viedla do slepej uličky. Ak je potrebné, krajiny by sa mali stiahnuť z eurozóny, ale diskutuje sa o kontrole národných rozpočtov. Silnejší dohľad bank možno vítať, pretože neprehľadné špekulácie vidli k tomu, že jedna banka po druhej sa musela zachraňovať ale si myslím, že ten najlepší bankový dohľad neukončí krízu, pretože by bola potrebná totálna reforma, ale aby sme zatiahli brzdu, podľa všetkého by sa eurozóna mala centralizovať. Jednotný rozpočet, to je predmet rozhovoru a potom takisto zo spoločenštenie všetkých dlhov. Ďakujeme. Slovo má za EPP kolega Mauro. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán predseda komisie. Rečník prerušuje. Pán Dol, kolega Dol a kolega Barozo buďte takí láskaví a počúvajte pána Maura, ten tiež patrí k eurodine, takže prosím vás, buďte zdvorilejší, nech sa páči. Prepačte, prepačte, pane predsedovia, vážený pán predseda komisie, myslím si, že sú teraz veci o niečo lepšie po tomto samite máme dojem, že je to tak ako s Penelopinou sieťou. Dvakrát treba to isté povedať a mali sme názor, že veci už prijaté boli. Otázka. Tieto jednotný kontrolný mechanizmus je celkom iste dobrým kompromisom, ale čo chce urobiť komisia na to, aby členské štáty, ktoré chcú platnosť presenu, presunúť, teda čo chce s nimi urobiť, presvedčiť ich, aby bola rozumnejšia pozícia. V mnohých krajinách mnohí vysokopostavení politici sa vyjadli, že čas sú peniaze. Isté, že je to problém krajín, ktoré si želajú viac času. Ale na druhej strane tu tiež ide o to, že sa nedá do nekonečná čas ťahať. Tieto rozhodnutia sa musia premietať e, rýchlo a dobre. Treba sa dívať na výsledky samitu pozitívne, ale prirodzene je dôležité, aby sme vážky hodili tak, aby došlo k rozhodnutiu hneď. Kolega Gualtieri za S plus D. Vážený Vážení páni predsedovia, spoločná mena vedie ku hospodárskej únii, nielen princípy, ale naozaj hospodárske riadenie vychádzajúc z, dostatočného, z dostatočných finančných prostriedkov, tak chcem povedať, že zatiaľ nemáme účinné riešenia, ak sa nebudú opierať o inštitúcie spoločenstva Európsky parlament by mal podporovať euro. Musíme pozitívne vedieť, že v záveroch samitu sa na to poukazuje. Treba to však aj konkrétne realizovať. Lepšia fiskálna únia na absorbovanie šoku je potrebná aj na sociálnej úrovni. Treba jasne povedať, že táto fiškálna kapacita je jednou časťou rozpočtu, musí sa opierať o dodatočné vlastné zdroje nemôže to byť odputávací manéver v tom zmysle, že dokážeme spoločne e, vyriešiť zadlženie. To by znamenalo, že suverennosť sa prenáša asymetrickým spôsobom. Sociálne hospodárske ciele sa musia stanoviť v spolurozhodovacom rozhodovaní národné parlamenty musia rozhodovať o tom, ako dosiahnuť tieto ciele. Súvisí to takisto s víziou, s realistickým prístupom. Stabilita je dôležitá, sociálna Európa, preto potrebujeme piatý pilier aby sme mohli zapojiť občanov s jasným časovým plánom. Na jednej strane úsporná politika, rozhodovania vlád sa musia skorigovať, treba konať rýchle, aby sme dokázali vyčerpať naše zmluvy. Po druhé je dôležité, aby sme mali vládu EÚ, okrem toho je dôležité zvolať konvent aby sme mali skutočnú demokratickú vládu. Parlament vás vyzýva, aby ste rokovali a parlament využije svoje kompetencie. Slovo má teraz pani kolegyňa Bowles. Ďakujem. Koľko ľudí naozaj chápe dopady jednotného dohľadu Zdá sa mi, že je to banková únia light, čiže budeme mať chuť, ale bez záväzkov. Bez menovej únie tá odľahčená verzia spojí členské štáty kolektivizáciou dlhu e, pre prípad systémového e, zlyhania. Dúfajme, že toto je len teoretický prípad, ale občania by o tom mali vedieť. Aby sme sa vyhli kolektivizácii dlhu ESM, E, rekapitalizuje e, španielské e, banky. Takisto je tu ďalšia kondicionalita pre nákup dlhopisov. Čiže prečo by sme sa mali báť? Vy sa snažíte o nejaké dočasné riešenia, predtým než parlament alebo komisia nájdu lepšie riešenia. My pracujeme podľa tohto šialeného časového plánu, ale ďalších dodatočných pár mesiacov by možno pomohlo k skutočnej dohode. Pokiaľ ide o bankovú úniu, v CRD 4 nevidím žiaden náznak e, tohto. Je to stále výnimka a chce Európska centrálna banka toto všetko zastaviť. Mali by sme vedieť tieto fakty vopred. No a na záver, pokiaľ ide o ženy v Európskej centrálnej banke, potrebujeme e, viac než len sľuby Mali sme už mnoho sľubov o e, rodovej rovnosti a tie vždy iba ostali nenaplnené. Ďakujem pani Bous a teraz za nezaradených pani Štassen. Ďakujem, pán predseda. Závery rady otvorili dvere k implementácii stratégii 2020 a k ďalšiemu rozvoju Európskej únie. To sme si vypočuli. Môžete ale vyrokovať, čo chcete, um, ale ak nebudete riešiť základné problémy a budete strkať hlavu do piesku, tak bude stav stále horší. Máme jeden kontinent, máme síce jednu menu, ale obrovské rozdiely medzi krajinami. Nemali by sme sa teraz snažiť o ďalšiu centralizáciu v Bruseli. Za to nám euro nestojí. Väčšina občanov nechce ďalší prenos právomocí do Bruselu. Ak si to neuvedomujete, tak ste slepí. My sme všetci demokrati predsa a prečo teda tieto spoločenské signály nie sú brané vážne? Čo sa musí ešte stať, aby sme si konečne uvedomili, že takto to ďalej nepôjde? Musí sa kríza ešte prehlbiť? Potrebujete ešte viac nezamestnanosti, sociálne nepokoje? Tento projekt politický a demokratický už e, zlyháva, vyklzlo nám to celé z rúk. A musíme oslobodiť e, občanov od e, tej zvieracej kazajky menovej únie. Ďakujem. A teraz pán Ody. Ďakujem, pán predseda komisie, ďakujem, pán predseda Európskej komisie. Procedurálna pripomienka. Bohužiaľ, pán predseda, ľutujem, že neprebehla prípravná politická debata Eh, na konferencii eh, predsedov pred Európskou radou a pred radou pre eh, všeobecné záležitosti. Mohli sme mm, sa takisto na to pripravovať a vypočuť si takisto na, priamo na rade politickú rozpravu. Ja som sklamaný výsledkami rady, pokiaľ ide o rast, konkurencieschopnosť, nejaké veľké investície do infraštruktúry. Tam nebolo vlastne navrhnuté nič. No a v tlači sa hovorí, že sme sa akurát dohodli na časovom pláne pre Európsku bankovú úniu. Pokiaľ ide o zmluvné zväzky medzi EÚ a členskými štátmi, e, Veľmi ťažko by som tomu mohol uveriť. Francúzsko za Fiona urobilo návrhy, ktoré akceptovala v júni Európska rada e, za nového prezidenta e, už Francúzska. Francúzsko navrhlo zníženie verejných výdavkov, dôchodkovú reformu, reformu e, pracovného trhu, ale toto treba všetko dozorovať, či sa tieto reformy robia. E, pokiaľ ide o zmluvné e, vzťahy, máme článok 155 zmluvy. Bolo by možné urobiť konvergenciu napríklad sociálnych uh, dávok alebo miest, čiže alebo konvergenciu minimálnych miest. Toto všetko je možné. Ako ste povedali, pán predseda, musíme obnoviť dôveryhodnosť a musíme obnoviť nádej pre ľudí. Teraz pán Guerreiro Zalon za socialistov a demokratov. Ďakujem pekne. Pán predseda, nebolo by spravodlivo e, zapierať, že isté pokroky boli dosiahnuté v tomto, na tomto samite, ale zároveň treba povedať, že tie kroky sú málo intenzívne a málo e, rýchle. Pokiaľ nebudeme postupovať dostatočne rýchlo, tak sa budeme vzdialovať od cieľov, ktoré chceme naplniť. Podľa môjho názoru nebol to mimoriadne pozitívny summit a poviem vám i prečo pri potvrdení, novom zdôraznení rozhodnutí, ktoré sa príjmajú pomalosťou naplňania niektorých opatrení a napokon nerovnováhou medzi politikou striktne úspornou a časťou e, sociálnou. Pokiaľ ide o potvrdzovanie dohôd, treba povedať, že keď sa už blížime na k 30. samitu je ťažké diferencovať medzi nimi. Spomeňme si na Samit z mája 2010 a z júna 2012. E, predtým sa hovorilo o úsporných opatreniach, teraz o raste, ale treba povedať, že došlo len k úsporným opatreniam a nie k rastu. Pokiaľ ide o pomalosť realizácie opatrení, zvyčajne sa v záveroch hovorieva, že je dôležité opatrenia e, e, naplniť. Je však isté, že keď sa pozrieme na závery, tak sú tam výrazy ako v budúcich týždňoch, alebo pracuje sa na, ale jediné, čo reálne sa re, zrealizuje, e, v, rastu je 10 miliónov na politický program. Aj, treba 100 e, miliónov na politický program. Avšak nie je tu časť, ktorá by dostatočne obsahovala e, sociálny obsah, dialog sociálny v práce rady. A chcem poukázať na to, že je tu isté riziko. Napríklad členské štáty majú vyriešiť e, problém chudoby. Na tento problém potrebujeme európske riešenie. Len tak bude naša únia legitimnou. Ďakujem. Ďakujeme. Kolega Legrantes Pascual. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, existuje starý princíp, ktorý je uplatňovaní. To je pacta sunt servanda, čo znamená, že e, dohody sa majú plniť. E, chcem e, dôrazniť dôležité opatrenia z júnovej rady, ktoré smerovali k riešeniu krízy. Od prijatia, po prijatí týchto záverov došlo k uvoľneniu situácie na trhoch Zdalo sa, že je možné prerušiť bludný kruh medzi bankami a ekonomickou a finančnou situáciou a zdalo sa, že sa podarilo dosiahnuť e, závery, e, že sa podarilo dosiahnuť riešenia. Tento posledný summit tiež sa zdá, že prijal pozitívne rozhodnutie. Zároveň je pozitívne e, na dohoda 27 o bankovom dozore. Tiež je dobré, že e, e, ministri eurozóny majú podniknúť ďalšie kroky. Musíme však byť kritickí, pokiaľ ide o interpretáciu a konkrétne riešenia. Dámy a páni, nie je priateľné robiť konkrétne špecifické interpretácie, ktoré e, sú stanovené ministrom hospodárstva. A niektoré oblasti, hovorí sa o niektorých oblastiach v úplne inom zmysle. Keď hovoríme o dozore, ten má pokryť všetky citlivé otázky e, finančného trhu, má obsahovať mechanizmus riešenia krízy a záruky pre vklady. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za S plus D. Má slovo pán Bulman. Vážený pán predseda, kolegyne a kolegovia, Summit hore-dole, Európa je v recesii, chýbajú rastové impulzy, nemáme zamestnanosť a pán Barroso, budete sa musieť chopiť nových iniciatív ešte v rámci vášho mandátu a takisto to platí aj pre vás, pán Rompoj. V opačnom prípade sa Európa nevymaní z krízy. Ani akokoľvek silný summit to nezlepší. Mladí sú nezamestnaní. Pán Baros, máte nástroje komisia by mohla zobrať do svojich rúk nástroje, tak prečo nepríjmame záväzky semestra, aby bolo závislé pre každý štát okamžite zredukovať počty nezamestnaných mladých ľudí. To znamená každý rok o isté percento podľa toho, ako navrhne komisia. Prečo môžeme všetko premietnúť na záväzné, ale prečo to neplatí pre nezamestnanosť mladých ľudí. Čakáme na vašu iniciatívu, potrebujeme viac kompetencií v hospodárskej politike na európskej úrovni, to je celkom jasné, ale otázka znie, čo tu čo reguluje, keď eh, k nám príde pán Schäuble, Schäuble minister financií Nemecka, že si želá silného komisára, povie sa áno, v poriadku, nech to robí pán Ren, možno nás, nás pán Ren počúva, pán Ren, je to skvelá úloha ak dostanete, ak by ste dostali viac kompetencií, ale mali by sme spraviť jasnú výmenu. Vy vyrokujete váš mandát s Európskym parlamentom a potom to bude úplne iný život nemusíte telefonovať do každého hlavného mesta, aké majú želania, nemusíte vyrokovávať bilaterálne zmluvy s ľuďmi, ktorí vôbec nevedia, o čo ide v každom jednotlivom prípade, ale vyrokujete mandát s týmto Európskym parlamentom. Európa má všetky techniky a my by sme mali posilniť Európsku úniu tak, ako je. Nepotrebujeme inú Európu, nepotrebujeme nové domy, potrebujeme posilniť naše inštitúcie a posilnenie Európskeho parlamentu. Iba tak sa vy vymaníme z krízy. Pošleme protokol. Možno pán Barozo povie pánovi Renovi, ako to je, aké je stanovisko pána Bulmana. Zjavne o to nemá veľký záujem a slova. Slovo má teraz pani Gal Pelc. Ehm, vážení páni predsedovia, podľa nám najnovších ukazovateľov je to tak, že sa nám veľmi nedarí vymaniť sa z krízy. Zatiaľ sme váhaví, roz, rozhodnutia sa nekonajú, preto považujeme za dôležité, že sa zrodil bankový, bankový dohľad, ktorý bude môcť na základe zmluv započať svoju činnosť. Dôležitá je v tejto súvislosti súvislosti, monetárna únia. Strátili sme veľmi veľa času, ale nie je to príčina toho, aby sme našimi rozhodnutiami zmenili túto váhavosť a zmenili aj alebo respektíve zlepšili chyby. Budeme musieť bať na všetkých tých, ktorí sa objavujú ako noví členovia. Kríza nepozná e, hranice, preto je veľmi dôležité, aby sme brali do úvahy všetky záujmy členských štátov. Myslím si, že je našou najdôležitejšou úlohou zachrániť euro Mnohé úlohy sú absolútne závislé od, sú veľmi um, dôležité úlohy, ktoré budú musieť zvládnuť všetky členské štáty. Musíme sa dokázať poučiť z našich chýb. Ďakujeme pekne, pani Galpelc. Slovo za EPP má pani Gianna Ku. Ďakujem pekne, pán predseda. je jasná naša orientácia na rast a zamestnanosť. Myslím si, že všetky mechanizmy a nástroje sa musia použiť. Myslím si, že sanácia verejných investícií na prvom mieste Európska investičná banka sa musí zapojiť. To je dôležitý krok, je to veľmi dôležité v tých krajinách, ktoré sa nachádzajú vo fáze prispôsobenia občania mojej krajiny zažívajú, aká tvrdá je táto realita prispôsobovania sa, musia mať pocit, že sa rýchlo z tejto situácie dostanú. Myslím si, že je to veľmi dôležité pre prehlbenie menovej únie banky. Sú práve tie, ktoré tvoria čas problému, nie čas riešenia. Pán predseda, počuli sme tu komentáre, či je dnes realitou rovnoprávnosť mužov a žien. Musíme prejsť k akciám. Uh, Prešlo 60 rokov, odkedy žiadame rovnoprávnosť mužov a žien, stabilita, mier, sociálna spravodlivosť a raz sú dôležité na to, aby sme si zaslúžili Nobelovú cenu. Ďakujeme pekne. Slovo má Tyson za EPP. Ďakujem pekne. Pán, pani predsedovia, v ostatných rokoch sa uskutočnilo veľmi veľa opatrení, aby sme sa vymenili z krízy. Boli to štandardné i neštandardné opatrenia, ktoré boli zakotvené v zmluve, také, ktoré neboli zakotvené v zmluve, k zlepšeniu nedošlo. Potrebujeme dôveru na to, aby sme dosiahli zamestnanosť a rast, zlepšenie situácie, komplexné štrukturálne problémy sa musia riešiť štrukturálne v členských štátoch, v Európskej únii. Z toho dôvodu e, sa dívame na to všetko, o čom ste vyhovorili, pán e, Rompoj, iba takto sa nám dokáže, iba takto dokážeme zrealizovať stižiadostivý plán, totiž kríza nečaká na politiku a preto nemôžeme v parlamente nečinne sedieť. V Bruseli v Ekone sme hovorili o jednotlivých prvkoch cestovnej mapy. Ako spravodajkyňa vás môžem len odporučiť, aby ste si to prečítali. Máme štyri prvky, dodali sme ešte piatý sociálny pakt, pretože o to nám ide. A pokiaľ ide o bankovú úniu, pán predseda, máme stále uskutočniť zmeny. Návrh komisie je ešte možné zlepšiť, ale nemali by sme váhať. V Európe tento rok dokážeme urobiť niekoľko krokov vpred a každý prevezme svoju zodpovednosť a celkom iste my nebudeme v parlamente váhať. Pán Rangel za EPP. Ďakujem pekne. Poprvé, ja by som chcel poble, poblahoželať k výsledkom samitu. No, dobre, troška e, s nimi meškáme, ale na druhej strane dosiahli sme pokrok môžem podporiť to, čo povedal pán Kasolidis. Mám otázku na pána predsedu rady. Tie krajiny, ktoré majú teraz ťažkosti, ktoré teraz bojujú, čo môže mať e, negatívny vplyv. Počúvame v Nemecku od vysoko postavených politikov v Nemecku a vo Francúzsku, že osobný prístup má byť k Írsku. Ja sa pýtam, bolo to v rade prijaté? Bude k Írsku iný prístup ako k iným krajinám, ako k Španielsku, Portugalsku? A teraz za EPP má slovo pán Royl. Vážený pán predseda, vážení páni predsedovia, máme v Európe veľké problémy a dohodli sme sa na začiatku, že budeme s našimi finančnými prostriedkami zaobchádzať úsporne, že potrebujeme štrukturálne reformy, že musíme podnetiť rast. Áno, to všetko sme urobili a pravdou ostáva, že to ide pomaly, ale že, to teda, ale že teda postupujeme vpred. Nechápem, prečo sa mnohí rozčulujú. Predsa cesta je správna. Pán Rompoj, som vám veľmi vďačný, že sa veľmi zasadzujete za kurz systematickej práce. Nie je každý týždeň nejaká novinka alebo nejaký nový nástroj, nie je každý týždeň viera v zázrak, ale systematická práca. To je jediné riešenie, ako sa dostať dopredu. A E, úspechy sa dostavili pomaly, ale isto. Z toho dôvodu spolahlivosť má prednosť pred hektikou. Realizácia, systematická kontrola má prednosť pred novými myšlienkami na trhu, ktoré sa tam len tak hádžu. Ja chcem povedať o bankovom dohľade. Ja si myslím, že nie je dôležité, v ktorý deň bude tento dohľad založený, ale je dôležité, či to bude fungovať. Ešte pred nedávnym časom sme hovorili o rôznych fantastických rozhodnutiach, ale teraz to urobme systematicky, teda ináč bude dôležité, či to bude fungovať, ako to bude fungovať a niekedy to bude fungovať. A z toho dôvodu vám veľmi ďakujem za e, tento systematický, i keď pomalší kurz, je to správne, v konečnom dôsledku bude dôležité, niekto viac rečnil, ale kto lepšie pracoval. Tým končíme rozpravu a teraz náš systém Catch the Eye, ale mám na vás veľkú prozbu, dámy a páni, kolegyne a kolegovia. Ešte sme neskončili túto rozpravu. Máme 5 minút na KHDI, mám tu dlhý zoznam kolegov a kolegyň. Prihlásili sa už pred hodinou, čo je teda výraz veľkej spontánnosti. Ja by som teda teraz podal návrh, aby ste si sadli, aby ste sa usadili pretože ešte pán Rompoj a pán Baroso budú odpovedať. A chcem vám otvorene povedať aj pre divákov na tribúne, nemožno akceptovať, že ani tí, ktorí tu hovoria, ani tí, ktorých oslovili, majú e, šancu odpovedať a dobre počúvať, pretože každý si tu niečo rozpráva takže vás poprosím, zaujmite miesta. pretože ináč nemôžeme pokračovať v našej rozprave. poriadkovým službám by som bol vďačný, keby išli k tým skupinkám, ktoré rečnia, aby im povedali, že si majú sadnúť. Všetky jazyky neovládam. V opačnom prípade by som to urobil po španielsky, pretože práve je rokovanie španielskej delegácie v sále. Pán Albrecht, nech sa páči, sadnite si, nemusíte za to platiť žiaden poplatok. Dobre, takže začneme catch the eye. Pani Bodimata ako prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska rada potvrdila, že mm, existujú správne možnosti dostať sa na správnu cestu, ale krátkodobo ide o to, aby sme prekonali krízu, preto potrebujeme rýchle rozhodnutia so sociálnou spravodlivosťou a potrebujeme dôslednosť pri presadzovaní. Pán predseda komisie, je veľmi dôležité to, že dnes prijala komisia návrh, ktorý sa týka zriadenia e, dane z finančných transakcií. Ja si myslím, že to je nástroj, ktorý je spravodlivý na národnej a medzinárodnej úrovni musí platiť jeden princíp. V prípade Grécka ste to už prezentovali pri presadzovaní nám nepostačujú iba záväzky štátov, pretože politika sa musí realizovať v každej jednotlivej e, krajine. Zastávam názor, že jednotlivé vlády sa musia držať svojich záväzkov. Pani, pani Jordan. Zelo dobro mi zdi, da je svet predstavil Ja sa domnievam, že je veľmi dobré, že rada pred, e, predstavila konkrétne priority. To je pre toto obdobie veľmi dôležité. Povieme ešte jednu vec, ktorá nezaznela od mojich kolegov. Priorita musí byť aj výskumný priestor Európy. Toto musí ostať prioritou. Chceme ho zrealizovať v rámci ľubľanského procesu. Potrebujeme viac mobility v tejto oblasti, lepšie podmienky, rovnaká odmena za rovnakú prácu a tak ďalej. Musíme urobiť viac pre výskumníkov, v tomto priestore. Náš deficit vo výške 3 sa týka najmä súkromných investícií. No a druhá vec, vnútorný trh nás spája a poskytuje nám možnosti rozvoja. Vieme, že aj pri rozpočtových rokovaniach toto musí byť zohľadnené. Keď bude rozpočet nízky, nebude možné zrealizovať úlohy z remitu a bojovať proti podvodom. Ľutujem, že budúci týždeň pocestuje delegácia do Iránu. To podľa mňa nie je primerané. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, naši občania uvítajú, že rada zdôraznila hospodársky rast a uznala, že rast závisí od obchodu, ale veľa z tohto obchodu je interný obchod. Neviem, čo bude robiť pán Van Rompuy na to, aby presvedčil členské štáty, aby odstránili posledné prekažky obchodu, aby naozaj začal fungovať vnútorný trh. Ako e, bude nabádať členské štáty, aby otvorili svoje trhy so službami, aby sa naozaj využil celý potenciál vnútorného trhu. Čo urobí pán Barozo? Um, uvidíme, či zníži regulačnú záťaž podnikov. O akých návrhoch to hovoríme? Máme aj externý obchod. Vítame závery rady o Japonsku, Kanade a Singapure, ale nezabúdajte na Indiu ani na USA. No a občania takisto vy, uvítajú, že hovoríme o nástroji Connecting Europe Facility, ale ak to chce rada zaplatiť, musí mať na to peniaze. Ďakujem, pán Watson. A teraz pán Van Dalen dostane slovo. Vážený pán predseda, počuli sme o bankovom dohľade, ale keď sa nakúpia dlhy, tak sa to stáva časťou krízy. Európska centrálna banka by nemala nafúkovať svoju bilanciu a potom môže prevziať bankový dohľad. Po druhé, oddelenie obidvoch dohľadov neznamená, že tým padne kontrola Európskeho parlamentu. Ukázalo sa, že tento politický dohľad nefunguje. Ja si myslím, že bankový dohľad nie je riešením všetkých problémov. Grécko, Španielsko, Taliansko. V týchto krajinách ide aj o budúcnosť eura, takže treba hovoriť o vážnych riešeniach. Takže máme ešte pani Gormaj. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Najskôr jedna pripomienka k nomináciám do rady ECB. Tak Pani podpredsednička Reding chce predstaviť dnes svoj návrh pre rovné postavenie žien v správnych radách. To ukazuje opäť, že máme určité želania, ale neskrývajú sa za tým konkrétne kroky a tak sa nič nevyrieši. Rodová rovnosť to je demokratická zásadná otázka. Pokiaľ ide o zvyšok záležitostí, vítam rozhodnutie zaviesť FTT a takisto aj tú zárukovú schému pre mladých. E, európsky socialisti za to dlho bojovali, teraz je už na čase, aby sa to premietlo do konkrétnych opatrení. Takisto vítam, že írske predsedníctvo e, chce pokračovať v tejto práci. Musíme zabrániť tomu, aby ďalšia generácia Európanov bola odsúdená na zlý osud. Keď hovoríme o rozpočte, o raste. Chcem vedieť, ako chcete bez e, dostatočných financí dosiahnuť udržateľný hospodársky rast. Ďakujem a teraz pán Bafton, hovorí predseda. Ďakujem, pán e, predseda Schulz. Je veľmi zriedkavé, e, že ja poviem niečo o pozitívne európskych komisároch, ale dnes je to inak. Cez víkend v Spojenom kráľovstve na Sky News e, sme si vypočuli komisára pre obchod Karla de Kuchta a ten povedal, že Spojené kráľovstvo môže prežiť bez Európy. To hovoríme už roky. Chcel by som požiadať e, pána Barosu, aby sa postavil, ak súhlasí so svojím komisárom. Teraz dostane pani Gomeš posledné slovo ku Catch the Eye. Je možné, že Európska rada prehliadla to, že Medzinárodný menový fond urobil chyby, keď e, vypočítaval fiškálne multiplikátory úspor, pretože Medzinárodný menový fond to priznal. Portugalsko, Írsko, Grécko, Španielsko a Taliansko tým utrpeli a tým sa oslabila aj eurozóna, aj výhľad ekonomiky eurozóny. Ako môže komisia propagovať európske zákony a integrovať e, trojku v týchto problémových štátov, ale zároveň nenútiť trojku, aby prehodnotila tie hospodárske plány vo svetle nových e, informácií od Medzinárodného menového fondu, od Christine Lagarde pretože tieto štáty musia mať právo na to, aby sa prispôsobili. Ako môže Rada a komisia naďalej nastojiť na tom, že tieto krajiny musia šetriť? Už ich to uväzňuje. Pán prezident François Hollande to povedal. Tieto štáty, ktorým EÚ dávala bailout, tie naozaj ohrozujú týmito hospodárskymi dopadmi celú Európsku úniu. Ďakujem pani Gomez. Tým sme ukončili um, rozpravu v rámci Catch the Eye. Ešte raz vás poprosím, vážené dámy, vážení páni, aby ste zaujali svoje miesta. Prosím, usaďte sa. A teraz, vážené dámy, vážení páni, prosím, zaujmite svoje miesta. Pani Gurmaj, poprosím vás, aby ste sa Eh, posadili, pretože the eye už skončilo. Ďakujem a teraz udelujem slovo pánovi Barosovi v mene komisie. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade, pokiaľ ide o hodnotenie tohto, tejto Európskej rady, niektorí z vás ste si zrejme všimli, že v mojom úvodnom vystúpení som spomenul tri samity Európskej rady a urobil som to zámerne, pretože tento summit bol dôležitý z hľadiska potvrdenia niektorých skorších rozhodnutí a pokroku, pretože realita je taká, že žiaľ boli isté pochybnosti, pokiaľ ide o záväzky niektorých vlád v súvislosti s rozhodnutiami, ktoré same prijali predtým, ale v skutočnosti definitívne rozhodnutia o niektorých z týchto najdôležitejších otázok prídu neskôr. Najmä pokiaľ ide o EMU v decembri a MMF dúfajme v novembri. Takže moje hodnotenie tejto Európskej rady je, že bol to iste pokrok z hľadiska potvrdenia predošlých rozhodnutí ale nebol, nebola to zatiaľ potrebná komplexná odpoveď na súčasné výzvy v eurozóne a Európskej únie. A myslím si, že toto je férové zhodnotenie výsledkov tejto Európskej rady. Samozrejme, musíme e, si byť vedomi toho, že pracujeme na veľmi citlivých otázkach, kde úprimne povedané e, Úvodné stanoviska členských štátoch boli veľmi rozdielne a záujmom európskych inštitúcií je vytvoriť správne podmienky pre dosiahnutie koncenzu a funkčných rozhodnutí. Jeden bod, kde došlo k pokres, e, pokroku, je jednotný e, mechanizmus dozoru. A som rád, že táto diskusia ukázala široký stupeň koncenzu, pokiaľ ide o návrhy komisie, ktoré sú odzrkadlené v záveroch rady, vrátane toho najdôležitejšieho, že SSM by mal pokryť všetky banky, že potrebujeme otvorenosť do čo najväčšej miery, aby došlo k plnej participácii krajín mimo eurozóny a že SSM bude kľúčovým prvkom pri zlepšovaní schopnosti Európskej únie znovu získať dôveru, posilniť EMU a zlepšiť rozhodnutia a zabezpečiť rozhodnutia pri rekapitalizácii bank. Vítam odhodlanie Európskeho parlamentu a spravodajkyne pani Tyson aby sa pokračovalo v práci na SSM, aby sme do konca roku 2012 dosiahli kvalitné výsledky. Komisia bude s vami úzko spolupracovať na ďalšom zlepšení návrhov SSM a zlepšenie e, systému e, do, v roku 2013, ako e, navrhla komisia. A začne sa systémovo s bankami a rozšíri sa to postupne na všetky banky v eurozóne a tiež e, participujúce štáty mimo eurozóny. Ďalšia dôležitá vec, ktorá tu bola spomenutá, pán Maulo, je to otázka urgentnosti. Ja chcem vám povedať, že jasne som vyjadril túto nutnosť, urgentnosť. Realita však je taká, a musíme byť poctiví pri našom hodnotení, je, že nie všetky členské štáty majú rovnaký pocit urgentnosti a to je zrejme z toho dôvodu, že sa nachádzajú v rozličných finančných a fiškálnych pozíciách, ale je to dôležité z hľadiska dôveryhodnosti našej reakcie, že táto reakcia bude dobre pripravená, a pri niektorých, niektoré témy sú mimoriadne náročné z technického a politického hľadiska, ale rozhodnutia by mali byť čo najrychlejšie prijaté. Ďalšia vec, ktorá bola spomenutá, sa týkala sociálneho balíka pre Európu. Ako my môžeme doplniť niektoré z týchto rozhodnutí dobrým zvážením sociálneho rozmeru Prvky, ktoré sú navrhnuté v sociálnom pakte, e, do z tej miery sú už zahrnuté v stratégii Európa 2020. Je to stratégia inkluzívneho rastu, na to nesmieme zabúdať. A počas druhého európskeho semestra postup makroekonomickej rovnováhy bolo dôležitou súčasťou implementácie tejto stratégie. Zahrňa viaceré výzvy pre nás, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie toho, aby sociálne otázky boli eh, adekvátne odzrkadlené a riešenie v tomto rámci. Táto integrácia vyplýva z toho, že ekonomický rast, zamestnanosť a sociálny aspekt sú to dve stránky jednej mince. Je zaujímavé, že v tejto rozprave viacerí hovorili o reálnom ministrovi financií v Európe. Možno by sme mali rozmýšľať aj o reálnom ministrovi hospodárstva Európy, e, ktorý by e, bol zodpovedný za e, stabilitu a rast, ekonomický rast a Sociálne otázky, sociálna súdržnosť a zamestnanosť nie sú len výsledkom hospodárskeho rastu, ale sú aj dôležitým determinantom. Komisia je pevne presvedčená o tom, že naše hodnoty sociálnej spravodlivosti, solidarity a rovnakých príležitostí musia byť v srdci európskeho projektu a musia byť vnímané ako podmienkou našej budúcej hospodárskej prosperity v záujme európskych občanov a k súdržnosti. Musia zároveň sprevádzať agendu rastu. Začiatkom oktobra komisia prezentovala e, sociálne investície a spomíname tiež viaceré aspekty, ktoré ste vy, viacerí z vás spomenuli v rámci sociálneho paktu. Takže posolstvo, ktoré vám chcem odozdať je áno, Robíme všetko, čo je v našich silách s nástrojmi, ktoré máme k dispozícii na európskej úrovni, aby sme e, zahrnuli túto sociálnu, ekonomickú a sociálnu dimenziu do širších riešení e, hospodárskych problémov Európskej únie. Pokiaľ ide o budúce odpovede e, riešenia dlhovej krízy, viete, aká je naša pozícia? pán komisár to spomenul a budeme e, riešiť túto otázku aj v koncepčnom návrhu, ktorý som spomenul. Jedna vec, e, s ktorou nesúhlasím, je pozícia, ktorú vyjadrili viacerí, že sú za obsah e, dvojbalíčka, že sú za viac integrácie, za dohľad nad rozpočtovou politikou, že sú za to, aby sa posilnila kompetencia komisie, pokiaľ ide o hospodárske riadenie, ale že neschvália to prv, než budú otázky, rozhodnuté otázky o iných otázkach, ako je umorovací fond. Myslím si, že je to chyba, pretože pokiaľ jeden dôležitý pokrok v Európskej únie urobíte závislým od iných otázok, kde viete, že zatiaľ nedošlo k dohode medzi členskými štátmi, tak tým spôsobom paralizujete pokrok v ekonomického riadenia v, e, v Európskej únie. Môžete tak urobiť, ale moja rada je, aby vš- e, sme podporili všetko, čo nám umožní dať čo najviac pod komunitárnu metódu a pod európske inštitúcie a to v každom prípade platí v návrhu dvojbalička. Ďalšia vec, ktorá bola spomenu- ktorú ste spomenuli, je situácia týkajúca sa niektorých vyhlásení MMF. Chcem e, jasne povedať pár slov k tomu. E, na rozdiel od toho, čo hovoria niektorí euroskeptici, tá kríza, ktorú máme v súčasnosti v Európskej únii, je z dôvodov prílišného dlhu, ktoré vytvorili národné vlády a nezodpovedného správania v niektorých sektoroch vrátane mimo Európy. Čiže Európa nebola dôvodom tohto problému. V podstate Európa je obeťou týchto problémov a v súčasnosti sa snaží riešiť e, tieto problémy. Takáto je realita. Bolo, nezod, bolo to nezodpovedné správanie z hľadiska nadmerených dlhov verejných orgánov a niekedy úplne nezodpovedné správanie niektorých aktérov vo finančnom sektore, ktorí to spôsobili. Uh, dôkazom toho, že je to nie problémom euro. Pán Faráš napríklad, vaša krajina, ktorá nie je krajinou eurozóny, v súčasnosti implementuje veľmi náročné úsporné balíčky a britskí občania trpia dôsledkami bývalých chýb. Nebolo to euro, ktoré spôsobilo problémy Británie. Takže in, e, zodpoviem to intelektuálne a politicky je nečestné tváriť sa, že euro je dôvodom našich problémov. A v skutku Európska únia je súčasťou tohto riešenia, pretože niek- niektorých členských štátov bez podpory iných krajín eurozóny by nemali potrebné financie na to, aby ich štáty mohli ďalej fungovať, aby si udržali sociálne služby, aby si udržali národné systémy a zdravotníctva a podobne. Takáto je realita. Takže Európa je súčasťou riešenia a my teraz musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zastabilizovali eurozónu a vytvorili podmienky pre rast. Ale aký rast? udržateľný rast. Nie rast z minulosti. Rast na základe e, nadmerného dlhu nie je udržateľný. Rast, ktorý bol vďaka nezodpovedným e, súkromným úverom, bol nezodpovedný, ako sme videli. My sa musíme vrátiť k podmienkam pred a zabezpečiť rast, ktorý bude udržateľný. A preto e MMF ako Európska komisia, ako Európska centrálna banka sú za fiškálnu konsolidáciu. Čo povedalo MF a s tým úplne súhlasím, že, že situácia sa líši v niektorých členských štátoch a preto tie krajiny, ktoré majú priestor na presadzovanie rastu z hľadiska vnútorného dopytu, môžu to urobiť. A v niektorých e, prípadoch môže dojsť k doladeniu cieľov, a chcem to povedať jasne, bola to Európska komisia, ktorá navrhla a podporila to aj MMF, ale Európska komisia navrhla Portugalsku a Španielsku ešte jeden rok, aby dosiahli ciele z hľadiska roz, konsolidácie rozpočtu. Bol to náš návrh a nie IMF. Takže najprv pre Španielsko a Portugalsko komisia odporúčila rade e, e, e, predlženie o jeden rok e, na splnenie cieľov fiskálneho deficitu a balíček opatrení to umožňuje, pokiaľ ekonomická situácia sa ukáže, že je horšia, ako sa e, zdalo a zníženie deficitu sa štrukturálnym spôsobom deje, môže dojsť k e, dodatočnému obdobiu pre korekciu deficitu. Nie je to však automatické, tú situáciu treba posúdiť od prípadu k prípadu. Taká to bola i pozícia pani Lagarde, keď povedali Conseil nécessaire est possible, čo znamená, že keď je to potrebné a možné. A toto je presne pozícia, ktorú zaujali inštitúcie, ktoré monitorujú situáciu v niektorých z našich krajín. Pokiaľ ide o e, Írsko, Grécko a Portugalsko, treba zhodnotiť dôsledky možného predlženia e, tohto obdobia na stabilitu tejto krajiny. Predl, toto predlženie obdobia môže tiež spôsobiť pokles a tento, toto omeškanie si môže vyžadovať dodatočné financovanie. A potom prichádza otázka, či ďalšie krajiny, keďže tie rozhodnutia príjmajú vlády, a komisia príde s návrhom, ale ja to chcem jasne povedať. Rozhodnutia v konečnom dôsledku príjmajú vlády. Sú krajiny eurozóny pripravené poskytnúť dodatočné financie? Toto je dôležitá otázka to znamená, že pre krajiny v programe možné predlženie tohto programu je predmetom vážnych prekážok e, spojených s vysokou mierou dlhu. A toto sú tiež pohľady IMF. Jedna vec, ktorá je dôležitá a možno tomu nebola venovaná dostatočná pozornosť, je, že niektorí z tých, ktorí dnes hovoria, že by sme mali byť viac flexibilní z hľadiska fiškálnych cieľov, sú presne tí, ktorí navrhujú vysokú reštrukturalizáciu dlhu sú tí, ktorí sú presvedčení o tom, že Južná Európa by nemohla byť v eurozóne, že bola chyba prijať tieto krajiny. A toto je práve vod, ktorý, to, na to, ktorý sa chcem vyjadriť. My nie sme o tom presvedčení. Myslíme si, že je všet, dôležité urobiť všetko na to, aby sme zachovali integritu eurozónu. Keď akceptujete viac flexibility pri fiškálnych úpravách, musíte potom rozmýšľať nad dôsledkami z hľadiska udržateľnosti dlhu a ako môžeme uh, týmto krajinám umožniť, aby čo najskôr išli na dlh, aby mohli financovať svoj vlastný štát. Toto je veľmi dôležité a z tohto dôvodu som chcel zareagovať na tie priame otázky, ktoré ste položili. A po, na záver poviem ešte, že veľa vecí treba urobiť, ale som presvedčený o tom, že táto Európska rada predstavuje dôležitý okamih e, v tom, že otvoreným spôsobom prediskutovala všetky ťažkosti. Nepodceňujem v žiadnom prípade ťažkosti a výzvy, ktorým čelíme. Myslím si, že prichádza okamih, keďže je menej tlaku z trhu a možno už ten zmysel pre urgentnosť nie je rovnaký v jednotlivých členských štátoch. Preto očakávam od parlamentu, komisie a všetkých inštitúcií, aby tu, tejto agende sa veľmi silne venovali a a pokiaľ nebudeme, nespos, nezabezpečíme dôveru, ktorá je veľmi kľúčová z hľadiska e, získania trhov a pracovných miest. To sú naše hlavné ciele. Udržateľný rast a udržateľné pracovné miesta. Ďakujem za pozornosť. A teraz dostane slovo pán Van Rompuy. Pán predseda parlamentu, kolegyne, kolegovia. Mnohí z vás sa vyjadrili a povedali, že musíme konať okamžite. Ja som vám poskytol prehľad toho, čo, čo sa stalo, čo, toho, čo sme urobili za posledné 2-3 roky. A napriek tomu niektorí z vás povedali, urobili ste veľa, ale teraz musíte implementovať, zrealizovať to, o čom ste rozhodli. Netreba teda vytvárať nové nástroje, to viacerí z vás zopakovali. Je potrebné využiť tie nástroje, ktoré máme, tie sa musia najskôr implementovať. Mnohí povedali, že musíme konať okamžite, že treba konať okamžite. Ja som viackrát ale povedal, že robíme veci, ktoré boli ešte nepredstaviteľné pred rokom či pred dvoma rokmi. My pracujeme na hospodárskej a menovej únii a musím skonštatovať, že počas e, tejto práce a vy to asi tiež asi pozorujete vo vašich výboroch. Mali sme vynikajúcu správu pani Thyssen. Aj vy konštatujeme, že sme už veľa zrealizovali v rámci hospodárskej a menovej únie, aj v rámci bankovej únie. Čiže to, čo sme začali, je treba prehlbovať a musíme pokračovať v tejto ceste. Ale jednu vec sme asi podcenili. A tu si musíme všetci priznať svoju vinu, aj v členských štátoch, aj vo všetkých inštitúciách. Podcenili sme hĺbku a závažnosť krízy v niektorých našich členských štátoch. Strata konkurencieschopnosti a strata e, udržateľnosti dlhu bola tak obrovská, že bude trvať ešte veľa času, kým sa to dostane do pôvodného stavu. Deficit vo výške 15 a 160 e, verejného dlhu. Keď je takýto dlh v krajine, tak jednoducho sa nemôžeme vyhnúť úsporám. Keď e, bežný účet platovnej bilancie má deficit 10 až 15 tak jednoducho sa nedá vyhnúť úsporám. Vtedy musia prísť úspory, musí prísť úsporná politika, politika škrtov. A to nie je nanúcované zo strany európskych inštitúcií. To je jednoducho fakt a to je dôsledok zlého hospodárenia vo všetkých týchto štátoch počas dlhého obdobia. A my sme vtedy nekonali na úrovni členských štátov a takisto ani na úrovni Európskej únie. Nekonali sme včas. Takže táto úsporná politika to nie je politika, ktorá je nanúcovaná z hora. Je to politika, ktorá je nevyhnutná, ktorá je naozaj, naozaj nevyhnutná. My sme teda podcenili dopady a závažnosť krízy a jej rozmery. A urobili sme napriek tomuto o podceneniu situácie, veľa na nápravu situácie v posledných dvoch, troch rokoch a ešte sme neskončili. Predsedovia všetkých inštitúcií naďalej pracujú s ešte väčšou iniciatívou. Jednu vec sme samozrejme premeškali, neurobili sme dostatočnú finančnú integráciu, ktorá mala prísť na začiatku finančnej krízy. Samozrejme vytvorili sme určité inštitúcie, nástroje, ale to všetko bolo iba v duchu koordinácie. To bola iba koordinácia, ale teraz potrebujeme inštitúcie, ktoré sú oveľa európskejšie, spoločné inštitúcie potrebujeme. A teraz tu máme spoločný bankový dohľad. Je to určitým spôsobom precedens, niečo úplne nové. Musíme na tom pracovať vážne. V júni sme prijali určité rozhodnutia. Komisia v septembri predložila návrh a teraz Oktobrová Európska rada stanovila hlavné orientácie pre premiérov a pre ministrov. Vy takisto nesiete svoju zodpovednosť pri implementácii bankovej únie. Je to ale naozaj veľmi ambiciózny časový plán. Je to rýchla práca. My chceme túto prácu vlastne završiť do konca roka. A keď e, schválime legislatívny rámec, <clears throat> tak potom začne tá implementačná práca. E, Európska centrálna banka bude musieť postaviť na nohy tento jednotný dozorný orgán. A to si tiež vyžiada niekoľko mesiacov, kým to celé vznikne. Čiže toto je práca krok za krokom. Je to vážna práca, seriózna a, a neustála. E, a takto vybudujeme ten bankový pilier, ktorý bude skutočným európskym pilierom. Musíme konať a naozaj vidíme, že aj konáme seriózne a s určitým stupňom kvality. Ak sa vám to zdá byť pomalý, pomalé, tak je to vlastne preto, že tá práca je seriózna. Urobili sme už e, veľa práce, naďalej pracujeme na veciach, ktoré sú revolučné v porovnaní s minulosťou. Sú to nové inštitúcie, ktoré vlastne staviame na nohy. Nie sme ešte na konci tejto cesty. Určite nie my e, budeme pracovať naďalej e, s na tých cieľoch, ktoré chceme splniť v decembri. Ale musím povedať, kolegyne, kolegovia, že tá práca bude ťažšia, než si myslíme. My sme prijali e, šesť balíček, dúfajme, že aj dvoj balíček, čo najrychlejšie bude schválený. Pracovali sme na pakte stability a rastu. Urobili sme tie reformy v dlhovom mechanizme, finančnom mechanizme a tak ďalej. Všetko, čo robíme, vedie vlastne k tomu, že sa dotýkame suverenity a solidarity, toho tvrdého jadra solidarity a suverenity. Čiže teraz nás čaká taká kvalitatívna etapa, ku ktorej sa zase musíme dopracovať krok po kroku. Môžem vás ubezpečiť o tom, že tá rozpráva nebude jednoduchá a diskusia o tomto nebude jednoduchá ani v Európskom parlamente, ani v Európskej rade, ani v žiadnej inej inštitúcii. Pretože čím viac týchto nových vecí robíme, tým je to ťažšie. Tým je ťažšie urobiť krok vpred bez toho, aby sme prelomili určité tabu. Sú to tabu, ktoré sa týkajú suverenity a e, solidarity. Ja vás upozorňujem už teraz, že do októbra, respektíve medzi októbrom a decembrom nás čaká veľmi ťažké obdobie. Budeme musieť prijať rozhodnutia, ktoré sa budú dotýkať e, určitých tabuizovaných zón. Hovorili sme o tom piatom stavebnom bloku. Rozmer sociálny by mal byť integra- integračnou časťou každej politiky. V každej politike by mal byť sociálny rozmer. V stratégii EU 2020 to máme tiež. Ja aj pán Barroso sme sa za to bili. Chceli sme tam mať e, tento piaty cieľ, boj proti chudobe. Nebolo to jednoduché, väčšina členských štátov bola proti tomuto piatému bloku, ale my sme to tam aj tak zapracovali do stratégie Európa 2020 pakt e, hospodárstva a zamestnanosti predsa nie je nič iné, iba sociálny rozmer, sociálna dimenzia. A sociálne kroky to je vytváranie pracovných miest a je to veľmi, veľmi ťažké. Takže ten sociálny rozmer nachádzame všade. Keď som navrhoval tie štyri stavebné bloky, tie building blocks, tak uh, tam sme videli, že to sú tradičné stavebné bloky každej menovej únie. to, to je vec, e, ktorú nespochybňuje jediný e, prezident, jediný premiér e, spomedzi našich štátov. To sú také základy menovej únie, tieto štyri bloky. Ale na úrovni členských štátov je dôležitá práve táto sociálna politika. A členské štáty teraz rozhodujú o ozdravení rozpočtov. Ja som bol ministrom financí veľmi dlho, bol som zodpovedný za rozpočet. Každé opatrenie treba vyhodnotiť, aký bude mať dopad na sociálnu oblasť. A tí, ktorí o tomto rozhodujú, tí znášajú aj tú najväčšiu zodpovednosť, najväčšiu záťaž. Pretože je jednoduché rozhodnúť o opatrení, ale konkretizovať je už ťažšie ale ta, ten sociálny e, rozmer musí byť všade na úrovni členských štátov aj na úrovni európskej. Niektorí hovoria, že musíme teraz e, naštartovať hospodársky rast. Kolegyne, kolegovia, musím ale povedať, že menová politika nie je reštriktívna s úrokovými sadzbami, ktoré máme teraz. Tie sú dokonca negatívne tá nie je reštriktívna. Európska centrálna banka poskytuje likviditu v hodnote eh, tisíc miliárd do roka, do konca roka. Čiže naozaj tá menová eh, politika nie je reštriktívna. A pokiaľ ide o eh, rozpočtovú politiku, tu budeme zmierňovať tú trajektóriu, ktorú sme naplánovali pre Španielsko, aj pre eh, Portugalsko a ostatných. Ale ak nebudeme sa naďalej snažiť o ozdravenie rozpočtov, tak potom bohužiaľ trhy potrestajú tieto štáty okamžite a všetko, čo sme eh, získali, čo sme im odpustili, eh, čo sme im uľahčili, to všetko sa stratí, keď im trhy zvýšia úrokové sandsby. Čiže nemôžeme naozaj e, krátkodobo plánovať oživenie hospodárskeho rastu. To nie je možné. V krátkodobom výhľade je najdôležitejšie obnoviť dôveru v eurozónu. To je to najdôležitejšie. A teraz uvediem niekoľko čísel. Ospravedlňujem sa za to, ale keď je niečo e, pozitívne, tak tomu e, nesmieme asi dôverovať, pretože to už nie je politicky korektné. Keď sa pozriem na rozdiel medzi úrokmi na dlhopisy na 10 e, rokov a medzi benchmarkom reálnych úrokových sadzieb, keď sa pozerám na aktuálnu situáciu a porovnávam ju s najhorším scénárom za posledných 12 mesiacov, tak môžem skonštatovať, že v Taliansku sa to znížilo o 239 bodov a v Španielsku o 249 a v Portugalsku o 800 a v Írsku o 900 a v Belgicku to išlo dole o 270 bodov. Čiže nebolo by spravodlivé, keby sme hovorili, že tu nie sú žiadne výsledky konkrétne. Ja dúfam, že tieto dobré výsledky budú aj trvalé. V minulosti sme sa samozrejme viackrát e, pomýlili, aj ja samozrejme, a ja sa môžem míliť. Ale toto je podľa mňa kľúčový signál, ktorý hovorí o tom, že robíme pokrok, že znova obnovujeme dôveryhodnosť v eurozónu. Spotrebitelia a podniky budú takisto profitovať z tejto dôvery a myslím si, že prvé e, znaky, náznaky sú tu už e, to nemôžeme poprieť. Budeme mať malý skromný hospodársky rast na konci roka 2012 a na, konci, na začiatku roka 2013. A, a, ale tá konsolidácia je dôležitejšia ako krátkodobý hospodársky rast. Európska rada e, má takú filozofiu, že pracuje krok za krokom, postupne. My vždy porovnávame E, situáciu s minulosťou, čo je nové, čo je nevydané a takto budeme pokračovať aj v decembri. A takisto dúfam, že v novembri sa dopracujeme k dohode o e, viacročnom rozpočtovom rámci. Potrebujeme sa ale dohodnúť e, predtým na jednej veci, ale to asi nebude možné. Je potrebné mať zmysel kompromisu a politickú vôľu sa dopracovať k dohode. Ak nebude politická vôľa, tak sa to nikdy nepodarí. Môžem povedať za nás, e, že my urobíme všetko na rade. My urobíme všetko pre kompromis, tak ako to bolo aj na všetkých ostatných radách, ktorým som predsedal. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Tým sme skončili našu rozpravu a teraz vyvrcholenie dnešného dňa fotografovanie. Požiadali ma, aby som vám vysvetlil, ako to s tým fotografovaním bude. Je to kamera, ktorá spraví